kolegovia, ctení poslanci. Poprosím vás, posaďte sa. Posaďte sa a prosím o ticho v rokovacej miestnosti, tak aby sme mohli začať v rámci tejto schôdze medziparlamentnej, teda výborovej. V prvom rade by som rád úprimne a srdečne privítal všetkých z vás, ktorí ste zástupcami národných parlamentov na tomto na tejto schôdzi výboru. Je mi potešením a cťou podeliť sa o, alebo respektíve rozdeliť si takto túto spoločnú schôdzu e, v priestoroch tohto Európskeho parlamentu. Dovolte mi predstaviť tú dynamiku a obsah tejto schôdze výboru medziparlamentnej prostredníctvom niekoľkých slov privítania a úvodných pripomienok. Všetci dobre viete, že 1. decembra 2009 konečne došlo vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva je teda účinná istým spôsobom ukončila zdlhavú diskusiu po celej Európe, po celej Európskej únii a v rámci všetkých členských štátov. Diskusiu, ktorá trvala viac menej 10 rokov. Ale tento záver nie je vlastne tým koncom cesty. Je to začiatok úplne novej kapitoly a istým spôsobom to predstavuje úplne nový začiatok európskeho procesu, pričom boli zavedené nové pravidlá hry. To znamená, menej ako pred rokom táto Lisabonská zmluva, ktorá doplňa chartu základných práv, vstúpila do platnosti a je nadobudla plnú činnosť. A Lisabonská zmluva a charta základných práv hlbokým a výrazným spôsobom zmenili právny rámec pre zriadenie Európskej únie ako oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. To je meno, ktoré bolo aj právne zakotvené pre celú novú oblasť aktivít, pre celú novú doménu pôsobnosti a kompetencií v rámci Európskej únie a predovšetkým pre tento Európsky parlament jedna vec je podstatná. Prvýkrát je jednoznačne konštatované, že európska myšlienka, európsky projekt, európsky proces nie je o jednotnom trhu alebo o mene, ale je o občianstve. Čiže občania sú stredobodom projektu Európskej únie, a ktorí sprevádzajú aj demokratické zásady a nevyhnutné ich eh, posilniť vo všetkých politikách EÚ. A toto je najvypuklejšie, hlavne v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti, kde sa požaduje po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti o zriadenie novej schémy spolupráce, konštantnej a permanentnej medzi parlamentom európskym a národnými parlamentami. Európsky parlament má e, teraz, e, teda spolu tvorí legislatívu v väčšine citlivých oblastí, ako je justičná, e, justičná spolupráca a spolupráca policajná aj v trestnoprávnych otázkach. A preto vy zohrávate podstatnú úlohu spolu s Európskym parlamentom každý, člen, každý národný parlament členského štátu zohráva dôležitú úlohu a túto úlohu stanovuje článok 12 zmluvy o Európskej únii. A teraz citujem. Národné parlamenty aktívne prispievajú k fungovaniu únie tým, že sa zúčastňujú v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na mechanizme vyhodnocovania pri implementovaní politiky únie v tejto oblasti v súlade s článkom 70 zmluvy o fungovaní EÚ a prostredníctvom zapojenia do politického monitorovania Europolu a vyhodnocovania alebo posudzovania Eurojustu, jeho aktivít v zmysle článkov 88 a 85 zmluvy. Z tohto dôvodu dochádza k tejto schôdzi medziparlamentnej v rámci procesu, ktorý spustila konferencia hovorcov eh, v Štokholme v máji 2010. Eh, predsedov, pardon, predsedov parlamentov. A to nám pripomína dôležitosť eh, príležitosti, v rámci ktorej predsedovia parlamentov členských štátov požiadali o nastupujúce belgické, požiadali nastupujúce, nastupujúce eh, belgické predsedníctvo, aby sa zaoberalo možnosťou pripraviť takéto schôdze, ktoré budú riešiť otázky zahranično-právne a takisto otázky spravodlivosti a vnútra v spolupráci s Európskym parlamentom. Belgický parlament bude prezentovať svoje návrhy na najbližšej konferencii predsedov parlamentov krajín EÚ ktorá sa chystá e, v máji 2011 v Bruseli. Toto je kontext tejto schôdze. Táto schôdza má teda za cieľ prispieť k mandátu, ktorý bol daný konferencii predsedov parlamentov EÚ v rámci štokomskej konferencie v spolupráci s parlamentom EÚ. Ja ako predseda výboru LIBE, to je e, výbor Európskeho parlamentu, ktorý má za úlohu riešenie citlivých otázok, ktoré súvisia s oblasťou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Plne chápeme zodpovednosť, ktorá leží na našich pleciach a smerom k našim občanom a smerom všetkým ostatným národom, ktoré spadajú pod ochranu európskeho práva. Je to výrazná výzva príjmať legislatívu na európskej úrovni v tejto oblasti, oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a spravodlivosti, nakoľko musíme zároveň zohľadňovať tie najlepšie možné riešenia, zatiaľ čo budeme zachovávať tie principiálne prvky národných právnych poriadkov. Nikde inde nie je to tak dôležité, aby subsidiarita a proporcionalita boli dodržiavané takýmto spôsobom s plným zapojením národných legislatívnych orgánov. A toto platí aj pre operačné aspekty plnenia oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Nie je to náhodou, že v nedávnych rokoch viacero európskych agentúr a sietí, ako napríklad Schengenský informačný systém pod skratkou SIS a napríklad Eurodac alebo vízový informačný systém, boli zriadené tým, že boli prijaté spoločné nástroje v rámci virtuálneho spoločného priestoru pre spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi a ich vládami. Európsky parlament e, schválením týchto odporúčaní v novembri 2009 e, v rámci štokholmského programu jasne poukázal na nevyhnutnosť posilniť e, demokratičnosť, zodpovedanie sa a zodpovednosť v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti tým, že požiadal komisiu o predloženie, e, a to do termínu septembra 2010, nový legislatívny návrh, kde bude rámec pre kontrolu zo strany parlamentu e, smerom na teda Eurojust v zmysle príslušného článku zmluvy o fungovaní EU, tak, aby došlo k všeobecnému vyhodnoteniu fungovania tejto oblasti. Rok po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, komisia ešte doposiaľ si nesplnila svoju úlohu, ktorá vyplýva z požiadavky Európskeho parlamentu. My sme napriek tomu zahájili rozpravu na úrovni parlamentu o revízii Europolu. A preto komisia plánuje svoj legislatívny návrh pred rokom 2013. To znamená, že súčasná právna situácia, ktorá ešte siaha späť až do e, zmluvy z NIS, e, v praxi pretrvá až do toho obdobia, do roku 2013. V prípade, že komisia navrhne v roku 2013, teda predloží návrh, tak bude mimoriadne ťažké pre tento parlament, aby uzavrel všetky nevyhnutné rokovania e, v, za menej ako jeden rok. A my riskujeme, že zmeškáme ten 5-ročný termín, ktorý stanovuje protokol 36 zmluvy, pokiaľ ide o lisabonizáciu týchto agentúr. Počas tohto dvojdňového semináru budeme venovať pozornosť posúdeniu súčasnej situácie. Všetci sme presvedčení, že ak to bude možné a priateľné, tak budeme posudzovať spôsob, akým funguje Eurojust a Europol. A všetky takéto hodnotenia by mali byť ukončené skôr do polovice roka 2011 a tesne potom by malo prísť k spusteniu legislatívneho procesu. Medzičasom e, nemôžeme sa domnievať, že Lisabonská zmluva nie je v platnosti, pretože tá platí. Lisabonská zmluva je účinná, platná. Mali by sme dosiahnuť isté pragmatické riešenia, ktoré by umožnili Európskemu parlamentu a národným parlamentom a ktoré budú musieť teda pristúpiť e, k zriadeniu formálneho pracovného priestoru, e, kde budú zastúpení národnej zástupcovia a spravodajci a spoluspravodajci LIBE a v rámci tohto priestoru budú môcť vstúpať do interakcie s inými agentúrmi a s inými teda aktérmi, ktorí sú zodpovední za oblasť bezpečnosti, spravodlivosti a slobody. A podobná logika by mala platiť aj smerom na agentúry ktoré nie sú explicitne uvádzané v zmluve, ale boli zriadené a vytvorené a v súčasnosti dochádza k ich e, finalizovaniu. Napríklad je to podporný úrad pre otázky azylu v EU, EASO a takisto Frontex. V neposlednom rade národné parlamenty, ktoré sledujú tieto činnosti, to znamená istý follow-up tých sietí, e, kde dochádza k zielaniu informácií, ktoré súvisia s bezpečnosťou medzi členskými štátmi, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli sunúť e, tieto hlavné body do nášho semináru a síce šengenský systém, ktorý ešte stále pravdepodobne je tým najväčším hnacím motorom spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou úniou. Keď si teda uvedomíme všetky tieto pripomienky a keď si uvedomíme, že ešte len zahujeme úplne novú dynamiku celého procesu, ktorá má pretrvať počas tohto 5-ročného obdobia, E, ktoré máme pred svojimi zrakmi e, v rámci nášho programu a v rámci našej pracovnej záťaže na to, aby sme dokázali zvládnuť Lisabonizáciu celej časti AKI, ktorá sa vzťahuje k tretiemu pilieru, predovšetkým k agentúram, ktoré, sa, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti, spravodlivosti a, a slobody, musím konštatovať, e, že sme naozaj veľmi šťastní a teda radi, že sa môžeme stretnúť tu na pôde tohto parlamentu so zástupcami 27 národných parlamentných komôr, ktorí predstavujú aspoň 18 členských štátov, ktoré sú tu dnes zastúpené na tejto schôdzi. A na to, aby sme pokračovali ďalej, odozdám teraz slovo pánovi Kökelbergovi z Rady EÚ ktorý odprezentuje stanovisko rady a po jeho príhovore odozdám slovo pánovi De Broverovi z komisie. Pán Kökelberg, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som doplnil, pán predseda. Vy ste ma predstavili, som uradujúcim predsedom rady za belgického predsedníctva. Mám na starosti vnútornú bezpečnosť. Ďakujem Európskemu parlamentu, výboru Líbe a predovšetkým vám ako predsedovi Líbe výboru za to, že ste usporiadali toto podujatie a že ste ma naň pozvali. Europoslanci, ako aj poslanci jednotlivých národných parlamentov, majú veľký záujem na spolupráci jednotlivých parlamentov, predovšetkým v súvislosti s témou sloboda, bezpečnosť a právo. Je potešením pre mňa, že môžem vystúpiť tu v Európskom parlamente a predložiť správu zástupcom národných parlamentov. Správu o objektívnych krokoch, ktoré sme doposiaľ uskutočnili. Je to úloha a zároveň aj povinnosť, pretože kozy má pozitívny vývoj na vnútornú bezpečnosť, ale aj na pocit slobody občanov Európskej únii a to nás veľmi úzko spája s jednotlivými národnými parlamentami. Mali by sme teda poskytnúť spravodajstvo o aktivite kozy v súvislosti s európskymi inštitúciami. Dovolte mi však najprv konkrétne vysvetliť, čo je vlastne kozy. Povedať pár slov o základoch, o zásadách, princípoch, motívoch ktorými sa riadí tento výbor, pretože naša inštitúcia, respektíve my ako orgán, sme zatiaľ ešte, tak povediac, nový alebo mladý orgán. Pôvodne do 2011 platilo trio, ale určite e, dôjde k ďalšiemu rozšíreniu, predlženiu. Právna predloha to je e, to, o čo sa opieralo aj belgické predsedníctvo e, počas svojho predsedníctva, to znamená do konca decembra 2010 ale bude to pokračovať aj počas e, maďarského predsedníctva do 30. E, e, júna budúceho roku. To znamená, ide predovšetkým o posilnenie v operatívnej oblasti spolupráce. a to medzi parlament, Európskym parlamentom a jednotlivými národnými parlamentami. Ďalej tu máme štokholmský program, ktorý sa týka tiež slobody a bezpečnosti. Ide o stratégiu, vnútornú bezpečnosť. Je to jedna z hlavných e, úloh. A dovolte mi spomenúť ešte jeden dátum. 25. február 2010, e, keď bol e, zriadený tento výbor, to znamená išlo o stanovenie úloh rady. Hovorí sa tu ale aj o iných orgánoch, ako aj o veľmi úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a jednotlivými národnými parlamentmi. Dovolte mi, aby som spomenul niektoré články. Článok 2 počíta s tým, že sa zabezpečí koordinácia operatívnych akcií medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti vnútornej bezpečnosti. Je tu všeobecná definícia, z ktorej sa dá vyvodiť, aké je zloženie. Sú tu zastúpené rozličné záujmy, ide predovšetkým o vnútornú bezpečnosť v najširšom slova zmysle, to znamená nie len o e, právnu kompetenciu, ale aj o e, občianske úlohy polície, o ochranu hraníc, o colnú zložku a tak ďalej. Takže je tu príliš veľa e, kompetencií, ktoré tiež e, spadajú do tejto oblasti. Článok číslo 3 zabezpečuje operatívnu spoluprácu a koordináciu v zmysle e, článku 3 zmluvy. Ide teda o účinnú a operatívnu spoluprácu. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké medzery, tak je potrebné poskytnúť príslušným orgánom e, podporu. Ďalej článok číslo 3 ide o podporu rady v súvislosti so s doložkou o solidarite. My osobne prakticky neuskutočňujeme žiadne operácie, máme na starosti iba spoluprácu a koordináciu. Tento útvar sa takisto nepodiela na formulácii textov zákona. Toto zabezpečujú opäť iné inštancie. Ide o operatívny orgán, ktorý zaručuje koordináciu v oblasti spolupráce. Článok číslo 5, tam sa uvádza, že pokiaľ je to potrebné, zástupcovia Eurojustu, Europolu a Európskej inštitúcie, Európskeho inštitútu na e, zabezpečenie ochrany hraníc. Títo zástupcovia zabezpečujú e, optimálnu, respektíve optimalizovanú spoluprácu medzi týmito jednotlivými inštitúciami a to v zmysle e, dohovoru z 25.2. E, tohto roka. Článok 5.2. Pokiaľ je to potrebné, e, predkladá sa správa. Ďalej sa zasielajú pozvánky a rade sa pravidelne predkladá správa o činnosti. Dovolte mi v krátkosti povedať niekoľko e, slov o pracovnom pozadí, respektíve pracovnom programe belgického predsedníctva z 25. júna tohoto roku. A tento program bol schválený e, koncom septembra minulý týždeň. Tento e, program bol vytvorený E, na základe právnej predlohy a podporuje, bude podporený aj e, maďarským predsedníctvom na budúci rok. To znamená, e, bude prebiehať niekoľko mesiacov, pokiaľ nie rokov. To znamená nielen belgické predsedníctvo, ale aj maďarské predsedníctvo, ktoré bude nasledovať, sa v tejto oblasti angažovali. Od prvého zasadnutia v marci tohoto roku sme sa stretli už viackrát a vypracovali sme náš program, ktorý potom všetci členovia v septembri schválili. E, platí tu istá filozofia alebo určité základné e, zásady, e, ktoré sa týkajú tak Lisabonskej zmluvy, ako aj štokholmského programu momentálne zasadáme raz mesačne. E, koherentnosť a kontinuita sú základnými piliermi nášho programu, ktorý bol inšpirovaný už španielským predsedníctvom v prvej polovici tohoto roka. E, pridaná hodnota Čím môže teda, čím môžeme teda e, prispieť a nerobiť to, čo robia iné inštitúcie, je predovšetkým integrálny prístup a integrovaný prístup. To sú tie základné heslá. Snažíme sa zohľadniť všetky sektory, ktoré zohľávajú svoju úlohu v oblasti vnútornej bezpečnosti. Všetci aktéri, všetci, ktorí sú dotknutí, spolupracujú Ide teda o konkrétnu formu integrovanej spolupráce, ktorá e, zahŕňa e, všetky dotknuté orgány. Chceli by sme, aby z toho vyplynuli hmatateľné výsledky z tejto našej spolupráce. Existuje mnoho medzinárodných e, grémií a fór, ale pokiaľ nie sú dosiahnuté konkrétne výsledky, trpí tým dôveryhodnosť. Existuje mnoho správ, ktoré boli predložené, ale pre kozy môžem povedať toľko, že sa snažíme o to, že pokiaľ predložíme nejakú správu, sú e, v nej zastúpené všetky e, služby a všetky orgány a občania majú možnosť poznať, e, čo sme e, docielili v oblasti vnútornej bezpečnosti. Chcem spomenúť len niekoľko základných bodov nášho programu. Pracujeme veľmi koncentrovane, spolupracujeme veľmi koncentrovane a transparentne. Snažili sme sa o zabezpečenie kontinuity, pokiaľ ide o to, čo nám zanechalo španielské predsedníctvo. Všetky agentúry Európskej únie sú e, zapojené do tejto spolupráce. To znamená, všetci vedia, ako operatívne postupujeme, ako konáme a dbáme skutočne o veľmi úzku koordináciu. Máme 34 návrhov od členských štátov, od komisí, od rozličných agentúr tieto návrhy sme roztriedili a pripravili sme e, skromný zoznam so 14 témami, ktorým, ktorým by sme sa radi venovali. Hovorím, že ten zoznam je skromný a to kvôli tomu, e, že je tam teda len 14 týchto tém namiesto 34. Samozrejme, že by sme sa mohli zaoberať ďaleko väčším počtom tém, so 40, 50, ale všetci sme si boli zajedno v tom, že ten, e, kto sa rozptýli na príliš mnoho tém, e, dokáže toho málo. a nie každý, kto niečo začne, sa dopracuje k nejakému cieľu. Preto máme tento obmedzený zoznam tém. Jedna z tém je tiež koordinácia agentúra tém, ale o tom budem ešte hovoriť. Ďalšou témou je vypracovanie e, európskeho politického cyklu pre Európsku úniu. Ide ďalej o projekt Harmonia. Možno, že ste už o tom počuli. Je to pojem, ktorý e, zaviedlo belgické predsedníctvo. Chceli by sme vytvoriť a vypracovať solidnú pracovnú metodiku, ktorá by systematicky riešila ohrozovanie vnútornej bezpečnosti a ktorá by umožnila tiež ministrom stanoviť priority v oblasti vnútornej bezpečnosti, pokiaľ by to bolo potrebné aby sa mohli opierať o metódu, ktorá skutočne aj funguje a ktorá je e, fundovaným podkladom pre ďalšie rozhodnutie v prípade nejakých ohrození. My teda ministrom odovzdávame v takomto prípade zoznam a ministri potom rozhodujú o prioritách. V žiadnom prípade nechceme vytvoriť e, nič nového, chceme zabezpečiť len koordináciu a harmonizáciu medzi všetkými týmito nástrojmi, ktoré existujú, ktoré sú veľmi početné potrebujeme v každom prípade e, koncentráciu predovšetkým e, v boji proti e, ťažkým zločinom. Tu musíme stanoviť priority predovšetkým pre najbližšie mesiace a roky. Ďalší príklad e, nášho programu je stratégia pre vnútornú bezpečnosť. Dovolte mi ešte raz v krátkosti poukázať na štokholmský program, ktorý je pre nás rovnako dôležitý. Chceli by sme veľmi úzko spolupracovať s komisiou, ktorá, ako to už určite sami dobre viete, môj kolega o tom bude hovoriť, e, predloží k tomu oznámenie pravdepodobne v novembri. Toto oznámenie komisie sa vzťahuje na to, aby všetky úlohy zo štokholmského programu boli čo možno najlepšie splnené. A to predovšetkým, pokiaľ ide o to tému vnútornej bezpečnosti. Zajtra 5. októbra komisia uskutoční diskusiu na tému komunikácia k vnútornej bezpečnosti na pozadí štokholmského programu. Ďalšou témou e, z tohoto zoznamu je boj proti organizovanej kriminalite, organizovanému zločinu. Konštatovali sme, že práve organizovaná kriminalita je oblasť, ktorá nám dáva zabrať. Dovolte okrajovo len jednu reflexiu. Maďarský kolega o tom ešte bude hovoriť. Ide teda o boj proti organizovanej kriminalite a to e, nie len represívnym spôsobom alebo trestným stíhaním. Snažíme sa nájsť alternatívne cesty, napríklad cez e, správne právo, aby sme určité e, aby sme mohli napríklad zhábať konta a podobne. To je niečo, čo by v každom prípade chcelo podporiť aj maďarské predsedníctvo v prvom polroku budúceho roka. Je to teda jedna z hlavných úloh. Akú úlohu zohrávame my e, v rámci tejto koordinácie? Je to stanovené aj v článku 5 e, z 25. februára tohoto roku Ide predovšetkým o zabezpečenie koherentnej spolupráce, o optimalizáciu e, tejto e, spolupráce, aby boli zaručené synergie. Od 1. marca 2010 tento bod koordinácie jednotlivých e, orgánov bol na programe a 24. júna sme na tomto bode pracovali ďalej pokiaľ išlo o koordináciu. My sme tento bod vyzdvihli ako prioritný bod a belgické predsedníctvo rady ho zvlášť počiarklo. Všetci teda majú určité konkrétne úlohy, určité oblasti kompetencií. Niektorí však dokážu rozvinúť svoj potenciál jedine vtedy, ak ich členské štáty podporia. Maďarské predsedníctvo bude pokračovať v tejto práci, ako fungujú jednotlivé agentúry, inštancie Európskej únie, aké sú úlohy, aké sú kompetencie, kde sú hranice týchto orgánov, o úlohe komisie bude môj kolega ešte hovoriť. Rada 1. októbra 2009 stanovila e, smer vývoja, čo sa týka Europolu, e, Eurojustu a Frontextu, Frontexu. Takisto švedské predsedníctvo hovorilo o optimálnej koordinácii vo viacerých oblastiach, predovšetkým v oblasti e, vzdelávania, vypracovania pracovných metód Ide o štyri agentúry, orgány, ktoré e, toto posolstvo rady za švedského predsedníctva rady obdržali. Koncom tohoto roka bude predložená spoločná správa. Zdôrazňujem to, že je to spoločná správa. Je, bude to poprvýkrát, čo tieto štyri orgány predložia spoločnú správu. To znamená, takisto existuje nový e, protokol už na prvom zasadnutí e, v marci 2009 bol predložený. Spolupráca medzi jednotlivými agentúrami funguje od začiatku veľmi dobre, optimálna je však v bilaterálnej oblasti. Nie, všetky, nie medzi všetkými štyrmi týmito e, agentúrami Treba však zabezpečiť multilaterálnu spoluprácu teda medzi všetkými štyrmi agentúrami. V marci sme hovorili o týchto konkrétnych protokoloch a to v súvislosti s bilaterálnou spoluprácou medzi týmito agentúrami. Snažili sme sa vypracovať body na zlepšenie tejto bilaterálnej spolupráce, rozšíriť túto spoluprácu. Snažili sme sa multi, podporiť predovšetkým multilaterálnu spoluprácu a vytýčiť ju ako cieľ. To bola jedna z našich hlavných úloh, teda vypracovať v tejto téme dokument, ktorý by bol dobre čitateľný, mal jasne vytýčené ciele. Existujú tu veľmi jasné definície, ten text je uvedený v slupcoch, takže je dostatočne prehľadný. Po druhé, správa zohľadňuje tiež štokholmský program, po tretie, správa sa zaoberá v podstate problematikou, ktorú e, môžu agentúry riešiť e, sami, to znamená seba v tom pozitívnom slova zmysle. Ide o akúsi seba analýzu týchto jednotlivých e, inštitúcií, aby sa docielili pozitívne výsledky. Ide zvyčajne o ciele, ktoré tieto agentúry dokážu samostatne dosiahnuť Záverom chcem ešte povedať, že e, takéto reflexie a úvahy v kontexte vnútornej bezpečnosti by bolo možné rozšíriť ešte na ďalšiu oblasť, ako je napríklad e, oblasť justičnej spolupráce, oblasť ďalšieho vzdelávania a tak ďalej. To, čo som tu predniesol, nie je ešte dostatočne vyčerpávajúce. Mohli by sme si samozrejme, mohli by sme pozvať aj zástupcov ďalších e, orgánov. Čo sa týka bilaterálnej spolupráce týchto orgánov, predložili sme konkrétne návrhy, napríklad pokiaľ sa týka e, výmeny e, názorov spoločným vyšetreniam, komunikácií, k intern, a to e, komunikácii interného a externého druhu. Zástupcovia agentúr sú tu tiež prítomní a preto vám budú môcť tiež povedať e, niečo konkrétnejšie k tomu, kde by sa táto spolupráca dala ešte zlepšiť. A teraz e, k multilaterálnym návrhom. Tieto sú skôr strategického charakteru. Nejde ani tak o fungovanie, teda o každodenné dianie, ale o oblasť vnútornej bezpečnosti Dovolte mi spomenúť e, niektoré záväzky, povinnosti. Je potrebné zabezpečiť predovšetkým lepšiu koherentnosť, kontinuitu a interoperabilitu medzi jednotlivými agentúrami, aby sme takýmto spôsobom vytvorili tiež spoločné grémium a vytvorili spoločný prístup e, aj v oblasti e, vzájomných vzťahov oblasti vzdelávania. Je potrebné oboznámiť sa ozaj podrobne s prácou tých druhých agentúr. Ja hovorím samozrejme za e, náš výbor, stálo nás to pomerne dosť e, veľa, kým sme sa oboznámili s tým, ako jednotlivé agentúry fungujú, ako pracujú, ako to sami pociťujú túto spoluprácu. Ďalším cieľom je spolupráca medzi jednotlivými agentúrami a to e, výmenou jednotlivých e, úradníkov, zamestnancov týchto agentúr. To sú všetko ciele, ktoré sme si vytýčili a všetci budú musieť prispieť k tomu, aby sa tá synergia zlepšila, aby sa e, nerobila zdvojená práca, ktorá by bola identická v jednotlivých agentúrach. Po tom, čo bola predložená záverečná správa jednotlivých agentúr, 25. júna sme sa dohodli na tom, že všetky, respektíve väčšina opatrení, ktoré sú tu uvedené, sa e, musia e, premietnúť e, do praxe riaditelia, respektíve vedúci jednotlivých agentúr e, sa budú stretávať, pričom vždy e, riaditeľ jednej agentúry bude hostiteľom. Bude tam samozrejme aj náš zástupca a zástupca rady. Takéto stretnutie sa musí uskutočniť minimálne raz do roka a z každého takéhoto zasadnutia e, sa nám predloží správa. Prvé takéto zasadnutie sa uskutoční 26. novembra v Den Hagu a ja osobne budem na tomto zasadnutí tiež prítomný. Chcem ešte raz dôrazniť, aká dôležitá je úzka spolupráca a optimálna koordinácia medzi týmito agentúrami. Predovšetkým belgické predsedníctvo to považuje za veľmi dôležité. Podporuje nás v tejto činnosti, ale aj v spolupráci s inými inštitúciami, ako je komisia. Ďakujem pekne pánovi Kukalbergovi, ktorý hovoril v mene belgického predsedníctva a zároveň hovoril aj ako predseda výboru, ktorý má skratku kozy. Ďakujem pekne, že ste nám zaslali vašu správu, ktorú ste vlastne aj predniesli. A o to vlastne ide dnes. Teraz dostane slovo pán De Bruver v mene komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa teraz pozriem na hodinky, tak e, vám môžem prislúbiť, že nebojte sa, pán predseda, budem hovoriť skutočne iba krátko. Chcel by som povedať na úvod môjho vystúpenia, že sú dôležité tri aspekty, na ktoré nesmieme podľa môjho názoru zabúdať. Dôležité, aby sa to nieslo celým našim dvojňovým podujatím. Európsky parlament, ako aj národné parlamenty, vy sa bude zaober- budete zaoberať agentúrami, ktoré pôsobia v niektorých oblastiach spravodlivosti a sa zaberajú vnútornými záležitosťami. Dôležité je myslieť na to, že v súčasnosti medziinštitucionálny dialog prebieha tak, že sa týka takých otázok, ako je úloha, poslanie, kontrola agentúr, ktoré boli vytvorené v rámci Európskej únie. Toto je teda medziinstitucionálny dialog, ktorý tu máme a vlastne vy, nepriamo bol vyvolaný vyhlásením komisie z roku 2008. Keďže tu ide o medziinstitucionálny dialog, tak je to zapojený Európsky parlament, Rada a komisia. Tento dialog určite bude viesť záverom, ktoré budú prijaté budúci rok a teda je nevyhnutné, aby sa postupovalo koordinovanie, synchronizovanie, je dôležité zosúľadiť princíp všeobecný a princíp potom špecifický, ktorý sa týka otázok vnútra a spravodlivosti. Potom druhá vec, a tu vlastne nadviažem na to, čo povedal môj predrečník. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, kto koná akým spôsobom, ako sú vlastne prerozdelené úlohy každého jednotlivého aktéra. Agentúry sa zakladajú preto, aby reagovali na potreby, ktoré vznikajú v oblasti operatívnej spolupráce. A keď si pozrieme právny základ agentov, agentúr, tak e, je tam uvedené, že tieto agentúry sa nezapojujú do prípravy, rozvíjania a realizácie politickej agendy. Keby takto konali, bolo by to v rozpore so zmluvami. Nie, túto časť úloh preberajú inštitúcie, napríklad Európsky parlament. Môže to napríklad byť iniciatíva komisie a potom sa tu vykonáva aj demokratická kontrola a vykonávajú európske inštitúcie. Potom je tu aj možnosť vykonávať túto kontrolu na úrovni národných vlád, pričom je dôležité, aby sa s tým začalo vlastne v tom okamihu, keď sa pripravuje a realizuje politický program týchto agentúr. Samozrejme, agentúry majú určité operatívne právomoci, ktoré sú im pridelené. A teraz tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť vám všetkým. Ide tu o oblasti, kde sú zdieľané kompetencie. To znamená, že zdieľa ich tak Európska únia, ako aj členské štáty. Z toho samozrejme vyplýva, že je nevyhnutné sa zaoberať takýmito iniciatívami, práve preto, aby inštitúcie mohli viesť e, dialog, aby sa mohol, mohol vytvoriť základ dobrej spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami. Keď si zoberieme vlastne našu tému dnes po obede, kontrol na vonkajších hraniciach, politický a právny rámec. To je to, čo sa stanovuje na úrovni EÚ. Je to jedna zo spoločných politík. Samozrejme, ale každý členský štát nesie zodpovednosť za realizáciu týchto politík. To znamená, že je tu o tú časť hraníc, ktorá spadá do kompetencie daného štátu. To sa potom ozrkadluje vlastne aj na tom, ako Frontex splňa svoje úlohy a svoju misiu. Spoločné aktivity Frontexu koordinuje samotný Frontex, ale celé to zostáva z zodpovednosti členského štátu. Pričom členské štáty rozhodli o operáciách a ich aj realizujú. Tak napríklad vznikne určitá otázka v rámci spolupráce. Samozrejme je možné túto vec riešiť na európskej úrovni, ale predovšetkým je dôležité konať na úrovni členského štátu, lebo tam je vlastne tá demokratická kontrola nad tou spoluprácou. Toto sú teda tri základné predpoklady, ktoré som vám krátko prezentoval a chcel by som povedať následovné. Dôležité je vytvoriť určitú pozitívnu dynamiku. Ja by som dokonca povedal, že to je absolútny základ všetkého. To znamená, že aj keď tie úlohy v oblasti spravodlivosti vnútra sú iste nové, je skutočne zaujímavé, že aký počet agentúr pôsobí v tejto oblasti politiky. V najbližších hodinách sa budete zaoberať tromi agentúrami, pôjde o Frontex, Europol a Eurojust. Nezabúdajme samozrejme pri tom, že existujú minimálne tri ďalšie agentúry, ktoré aj už fungujú. Európska agentúra pre základné práva, potom je to CEPOL, to sa zaoberá vzdelávaním policajtov a potom monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Isté viete, že sa pripravujú ďalšie dve agentúry zo strednobého hľadiska. Vy ste, pán predseda, spomínali Európsku agentúru pre azylové otázky. Ten mal začať pôsobiť, táto agentúra má začať pôsobiť koncom tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roku. A ak sa o tom rozhodne, tak by to mohla byť agentúra, ktorá by sa zaoberala riadením a fungovaním veľkých informačných systémov. Takže celkovo by to do budúcna mohlo byť zhruba 8 agentúr. Dnes máme 6, v budúcnosti prípadne 8. Niektorí ľudia hovoria, že tie agentúry sa vyslovene množia ako huby po daždi. Aby som sa teraz vrátil oblasti spravodlivosti a vnútra. To sú vlastne tie oblasti, kde spolupráca ako to vlastne popisoval predrečník, funguje. To znamená, že je to niečo veľmi dôležité práve pre realizáciu našich politík. Je úplne logické, ak sa teda splnia všetky právne podmienky, aby sa využívali špecializované agentúry, ktoré disponujú dostatočným know-how. A tieto vlastne znamenajú podporu pri organizovaní operatívnej spolupráce. Pán predseda, vy ste spomínali e, určitú dynamiku, ktorá je dôležitá. Áno, áno, to je nutné využiť takúto možnosť. A určite to bude jedna z tém, o ktorej budete hovoriť zajtra. Síce spolupráca v oblasti Schengenu, to je skutočne veľmi dôležitá oblasť. A dovolte, aby som sa na to pozeral z tak e, z dlhodobého uhla. vlastne až po Am- Am- Amsterdamskú zmluvu to bolo tak, že šengenská spolupráca bola, bola čisto medzivládna spolupráca. Dokonca sa o tom hovorilo, že je to určité laboratórium pre budúcu spoluprácu v rámci EÚ. Ale vlastne to pre, prebiehalo mimo inštitúcií spoločenstva. Európsky parlament svojho času prijal viacnásobne uznesenie z vlastnej iniciatívy, kde sa vyjadroval tej spolupráci a celé sa to nieslo v jasnom tóne. Európsky parlament e, to, ako to fungovalo, odmietol. Potom vstúpila do platnosti Amsterdamská zmluva, dnes máme Lisabonskú zmluvu. A čo sa medzičasom zmenilo, ako, ako vyzerá situácia? Vidíme, že tie oblasti, ktoré spadali do kompetencií spoločenstva po Amsterdamskej zmluve, a ktoré sú vlastne súčasťou šengenského AKI, sú v súčasnosti plne pod kontrolou Európskeho parlamentu. Právny rámec to je niečo, o čom sa rozhoduje spolu s Európskym parlamentom. Máme tu kódex pre vonkajšie hranice, kódex pre poskytovanie víz, kódex pre SIS-2, potom je tu právny rámec pre víz a tak ďalej. Toto sú právne nástroje, ktoré pre nás vyplývajú zo šengenského aky. A oni vlastne spadajú pre, pod spolurozhodovanie medzi radou a parlamentom. Iste viete, že sú tu veľké možnosti, mnohé veci sa aj vykonali. Už aj súčasný právny rámec ponúka veľké možnosti, konec koncov vy ste spolurozhodujúci zákonodárny orgán. Napríklad, čo sa týka reformy Frontexu, vy ste už rozhodli o právnom základe, vy ste rozhodli o vytvorení jednotiek rýchleho nasadenia a teraz sa Európsky parlament zaoberá právnym rámcom. Spravodajcom tejto oblasti je pán Busutil a iste vám známe, že Európsky parlament má veľký vplyv, je uh, jedným z zákonodarcov, takže skutočne má veľké možnosti. A vieme, že celé to funguje iba vďaka príspevkom z európskeho rozpočtu. Nie sú tam žiadne vlastné zdroje. To znamená, že vy ako parlament máte veľký vplyv na program a aktivitu agentúr, lebo rozpočet rozhodujete. No a čo sa týka právneho základu, je tu povinnosť eh, reportingu. Konec koncov máme tu aj článok 47, ktorý sa týka Europolu. Sú tam určité povinnosti a určite táto povinnosť bude aj v iných predpisoch, ktorými sa zakladali agentúry a vy, či už ako národné parlamenty alebo ako Európsky parlament, si dnes môžete prizývať výkonných riaditeľov agentúr, ktorí sa vlastne vám majú zodpovedať. No a nedokážem si predstaviť situáciu, že by nejaký výkonný riaditeľ odmietol, keby ho pozval výbor Európskeho parlamentu alebo výbor pre európske otázky nejakého národného parlamentu. Pán Kokelberg hovoril o oznámení, ktoré sa bude prezentovať v novembri a bude sa zaoberať operatívnymi aspektami vnútornej bezpečnosti. Určite sa k tomu ešte vrátite v budúcnosti. Je jasné, že komisia plánuje navrhnúť postupy preto, akým spôsobom sa majú príjmať rozhodnutia, ako sa má realizovať stratégia. Je tu určitá stratégia, určitý politický cyklus, kde Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu, kde je zapojený do diskusí o hodnotení a jednoducho môže tu stanovať priority v rámci stratégie. Ako som už hovoril, je dôležité, aby Európsky parlament sa mohol do toho zapojiť, mohol ovplyvňovať tieto politické rozhodnutia, ktoré potom tieto agentúry operatívne realizujú. Pán predseda, vy ste hovorili o tom, že váš parlament považuje za dôležitú demokratickú kontrolu Europolu. Konec koncov aj komisárka, teda pani Malmström to spomínala. Vieme, že teraz je tu nový právny základ a tie predpisy pre Europol sa rekodifikujú, je to veľmi náročné, dlhotrvajúce, je dôležité to veľmi kvalitne pripraviť na základe dopadov, na základe účinnosti nového rozhodnutia rady. To znamená, že vidíme, že posilňovanie demokratickej kontroly je niečo, čo je veľmi dôležité, preto smieme váhať, pripravuje sa aj oznámenie, ktoré sa zaoberá vlastne špecifikami Europolu. Jednoducho nie je to. Policajný zbor nemá operatívne úlohy, nemá konkrétnych vyšetrovateľov, ale napriek tomu by som chcel pripomenúť, že aktivity Europolu vychádzajú z úzkej spolupráce medzi národnými policajnými zbormi. To znamená, že vidíme, že takto je tam vlastne národná demokratická kontrola, potom je tam európska kontrola. To je vlastne náš pohľad na vec zo strany komisie. My si veľmi radi vypočujeme vaše názory v rámci tohoto, eh, tohoto podujatia. Prvo všetky nám ide o to, aby sa lepšie koordinovali aktivity na národnej ako aj na európskej úrovni. Jednoducho niekedy parlamenty nemajú dostatok informácií na to, aby mohli riadnym spôsobom vykonávať demokratickú kontrolu, ktorá im prislúcha. A toto by mohlo byť, tak povedať, jedno z poučení, ktoré mohlo vyplynúť z tohoto nášho spoločného postupu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Debrover, Teraz eh, pôjdeme ďalšej časti seminára. Eh, mali by sme sledovať, ako nám ten čas plinie aby sme dokázali pokryť všetko, čo máme naplánované. Máme to teraz rozdelené na dve pracovné sekcie. Prvá, ktorá súvisí s Frontexom a druhá súvisí s Europolom. Takže navrhujem, aby sme išli priamo na prvú pracovnú sekciu. Potom môžeme dať priestor diskusii a môžeme e, prijať vaše podnety, pokiaľ ide teda o zástupcov národných parlamentov ktorí sú tu prítomní. A takisto dáme priestor aj poslancom výboru LIBE. Teraz by mal prísť pán Ilka Latinen, Latinen, ktorý riadi agentúru Frontex. Pán Simon Busutil, ktorý je spravodajcom k otázka revízie mandátu Frontexu, poslanec výboru LIBE a koordinátor a pán Andrej Hunko. E, to je poslanec nemeckého Bundestagu. Vítajte. Takže zahájime túto prvú pracovnú sekciu. Budeme diskutovať o agentúre Frontex a prvý, ktorý vystúpi v rámci tejto časti, bude pán Ilko Leitinen, ktorý riadi agentúru Frontex. Pán Lajtinen, ste vítaní, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcel vyjadriť svoju vďaku Európskemu parlamentu a konkrétne výboru LIBE. Naozaj e, vítam prítomnosť národných parlamentov a zástupcov národných parlamentov na tomto zasadnutí. To je podľa nás veľmi dôležité, že sú tu. Situácia na vonkajšej hranici nikdy nie je statická Napriek tomu, že tento rok doposiaľ sme boli svedkami čistého poklesu celkového, celkovej migrácie, asi o 20% na poklesu, v porovnaní s minulým rokom boli sme svedkami zvýšenej koncentrácie, nakoľko dochádza k novému zadefinovaniu trás, ktoré používajú uľahčovateľia trestnej činnosti. Zatiaľ čo trestné a zločinecké skupiny niekedy dávnejšie mávali výber, pokiaľ ide o tie trasy. Teraz e, sa presunula ten, ten stredobod pozornosti na grecko-tureckú hranicu. Po prvých šiestich mesiacoch tohto roka táto trasa e, bola zodpovedná za viac ako 80 všetkých detekovaných nelegálnych vstupov do EÚ. Podľa e, najnovšej analýzy rizík Frontexu Turecko je teraz najetablenejšou tranzitnou krajinou pre nepravidelných migrantov, ktorí smerujú do Európy, pričom tu je zvyšujúci sa trend pre neregulárnych alebo nepravidelných migrantov, ktorí doletia do Istanbulu a potom sa vyberú priamo k hranici. Jedna z najzaujímavejších e, zmien, ktorá sa udiala na hranici medzi Gréckom a Tureckom, e, bola zmena e, smerom od mora k, k suchozemiu. Predtým sme sa sústredili na teda hranice prímorské, teraz je tá najväčšia najväčší tlak na pozemskej, pozemskej migrácii. Došlo k 73-percentnému navýšeniu počas prvých šiestich mesiacov v roku 2010. V iných oblastiach je tá situácia omelo menej dramatická ako v predchádzajúcich rokoch. Ešte predčasom obľubovaná e, západoafrická trasa, ktorá viedla zo Senegalu cez Mauritániu na Kanárske ostrovy, bola teraz takmer úplne uzavretá. Aj vďaka operácii Hera, to bola prvá spoločná operácia Frontexu, ktorá ešte stále e, pretrváva. Podobne spoločné operácie pod menom Minerva, Indalo a Hermes e, darí sa im vlastne udržiavať tieto nepravidelné toky migrácie na priateľných úrovniach smerom k západnej a e, strednej mediteránnej ceste. A samozrejme Poseidon, ako som spomínal, tak ten prispel k limitovaniu takéto, takéhoto fenoménu na prímorskej hranici medzi Gréckom a Tureckom. Pokiaľ ide o iné pozemské hranice, východná pozemská hranica s Ukrajinou a s Bieloruskom e, zostáva prevažne stabilná, zatiaľ čo situácia na maďarsko-srbskej hranici je naozaj len pokračovaním udalostí e, v Južnom Grécku. S pohybom týchto migrantov smerom na sever k e, ich krajinám destinácií, alebo krajinám teda destináciám, typicky prechádzajú cez e, bývalé Jugoslovanskú republiku Macedónsko a Srbsko s cieľom opätovne vstúpiť do EÚ na maďarskej hranici. Toto je situácia, ktorá sa zrejme zmení s eventuálnym pristúpením Rumunska a Bulharska do šengenskej oblasti v marci na budúci rok. Tým, že nanovo prekreslíme, tak povediať, z externé hranice, tak nielen, že e, zdvojnásobíme dĺžku tej e, pozemnej hranice s Tureckom a tým pravdepodobne e, uľavíme istým spôsobom, alebo teda zľavíme istý ten tlak z, od, z Grécka, ale takisto vytvoríme jednoznačnú jednoznačný prechod v rámci EÚ, pokiaľ ide o túto externú hranicu. Ale je príliš skoro konštatovať, že toto bude trend, ktorý pretrvá. Pán predseda, ako som už povedal na začiatku, situácia na hranici nikdy nie je statická. Vyžaduje si to aktuálne informácie spravodajské, integrovanú stratégiu a flexibilný prístup. Všetko v rámci integrovaného riadenia hraníc. IBM, Integrated Border Management zmysel takéhoto riadenia bol obohatený nie tak dávno, eh, v čase, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Nie sú žiadne hranice medzi prvými, eh, teda štruktúrami prv, v rámci prvého a tretieho pilieru. Môžeme konštatovať, že konečne sa z IBM, z takéhoto riadenia hraníc, eh, stala integrálna súčasť stratégie bezpečnosti EÚ, aspoň teda na úrovni politik. Chýbajúcim prvkom je vymazanie hraníc e, medzi jednotlivými piliermi e, v našich mysliach. Hraničná bezpečnosť e, zapája viac ako jednu službu, jednu zložku a akákoľvek zložka je zapojená do viac ako len kontrolovania pasažierov na hraničných bodoch. Spolupráca medzi agentúrami je kľúčovou koncepciou v tomto zmysle. Či sú to pohraničné, alebo hraničné zložky, colné orgány, policia, imigračné úrady a sociálne služby keď pôjdeme podľa tohto prístupu a keď si uvedomíme novú právnu situáciu, tak môžeme konštatovať, že hraničné kontroly sa dejú všade, kde dochádza ku kontrole takýchto tokov. Môže sa to diať na konzulárnych bodoch v tretích krajinách, kde dochádza k vydávaniu víz, alebo na letiskách v rámci tranzitnej krajiny, alebo na území členského štátu EÚ. Niekedy výsledkom takéhoto procesu bude detekcia a vyšetrovanie e, cez na, na cezhraničných zločinov, kde opäť je nevyhnutné zapojiť do spolupráce rozdielne agentúry. Vertikálna horizontálna integrácia, toto je vec, za ktorú bojuje Frontex každodenne. Tým konečným cieľom je zabezpečiť spoluprácu národných orgánov a členských štátov za účelom európskej bezpečnosti, pričom si budú vymieňať údaje, budú posilňovať spoločnú operačnú prácu a budú vypracovať tie osvedčené postupy alebo najlepšie postupy Lisabonská zmluva a štokholmský program zaviedli ešte jednu významnú zmenu. Základné práva a ľudská dôstojnosť boli právom umiestnené do predve alebo do, také, do, do pozíciu poprednú v rámci priorit únie. A tu je to výzvou jedným slovom eh, rovnováha dochádza k zvýšenej mobilite u viacerých ľudí a teda majú možnosť užívať si takúto mobilitu, tak tým pádom dochádza e, k veľkej výzve e, výzve zabezpečiť, aby hranice Európy boli dostatočne priepustné a aby väčšina cestujúcich bona fide alebo v dobrej vôli e, dokázali užívať tie slobody, ktoré očakávajú na to, aby sme dokázali efektívne odstrašovať od neregulárnej migrácie a obchodovania s ľuďmi, e, to si vyžaduje nielen e, vysokokvalitných ľudí, ale takisto aj zdroje a systémy a štruktúry, ktoré budú schopné riadiť takéto zdroje e, v ich maximálnom potenciále. Keď ide o tie podrobnosti, ktoré by som rád videl v rámci revidovaného nariadenia o, Frontex, o Frontexe, tak môžem byť veľmi konkrétny o viacerých bodoch. Najskôr spracovanie osobných údajov na to, aby sme dokázali efektívne bojovať eh, s tými stále prítomnými hrozbami eh, pre naše hodnoty, eh, akými je obchodovanie s, ľudský, s ľuďmi. Hlavne ide teda o predaj a transport ľudí, často maloletých, pre sexuálne vykoristovanie, ekonomické, alebo teda hospodárske vykoristovanie a takisto predaj orgánov. Musíme e, Musíme byť schopní pomenovať veci pravým menom. Nechceme zbytočne uchovávať takéto osobné údaje. Viac ako 400 tisíc hraničných pracovníkov dokáže poskytnúť úžasnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o boj proti trestnej činnosti a narúšaniu kriminálnych organizácií, ktoré fungujú na externých hraniciach. Takisto sme zapojení do detekovania e, zločineckých organizácií a zoskupení kriminálnych, ktoré sú zodpovední za organizovanie cezhraničnej kriminality a identifikujeme tie, tie skupiny, ktoré sú najviac ohrozené takýmto typom zločinu. Situácia, v rámci ktorej e, úradník disponuje informáciami, ktoré sa týkajú podozrivého, ktorý prechádza týmto miestom a kedy nie je schopný nejakým spôsobom posunúť tieto údaje na Európol, tak to je príkladom závažnej neadekvátnosti alebo závažnej chyby takéhoto systému. Namiesto toho, aby to išlo na tie agentúry EÚ, kde to patrí, takéto informácie zostávajú na lokálnej úrovni, kde je len malá schopnosť ich zužitkovať, ak, ak vôbec zužitkovať. Takáto situácia je na prospech organizovaného zločinu a zhoršuje situáciu obetí. Nemôžeme sa dopracovať k holistickému prístupu medzi agentúrami pri boji e, také proti boju takémuto zločinu, ak máme ruky zviazané už na hraniciach a ak takéto informácie sú vlastne zmrazené na lokálnej úrovni. Druhá kľúčová vec je dostupnosť vybavenia. Za súčasných ustanovení členské štáty sprístupňujú technické zariadenia a technológie e, do registra zdrojov Frontexu na dobrovoľnej báze, ale takisto aj podľa vlastného uváženia. V záujme efektívneho plánovania a prevádzkového riadenia je nevyhnutné zabezpečiť silnejšie záruky a garancie, že správne zdroje budú sprístupnené správnym ľuďom v správnom čase. Vítame návrh komisie, ktorý smeruje k zriadeniu takého púlu alebo súboru technického zariadenia, kde bude silnejší povinný záväzok zo strany členských štátov a privítali by sme ešte väčšiu e, istotu vo forme e, prenajatého zariadenia Frontexu, respektíve zariadenia vlastneného Frontexom, či už e, na báze solo alebo spoluvlastníctva. Toto by zvyšovalo našu flexibilitu a autonómnosť, pokiaľ ide o schopnosť efektívne riadiť zdroje a zlepšiť náš reakčný čas a takisto adaptabilitu na stále meniacu sa situáciu. Ale tie najcennejšie zdroje nie sú len technickej povahy. Tie najlepšie spravodajské informácie, plánovanie a zdroje sú bezcenné, bez toho, keď tam nie sú správni ľudia. A toto je jeden z tých najcennejších príspevkov členských štátov. Ľudia, tá hraničná kontrola, ľudia, pracovníci hraničnej kontroly a iní experti, ktorí sa podielajú na spoločných operáciách. a Tu by sme privítali zvýšenie kapacity. Vyslaní národní pracovníci by posilnili našu operačnú kapacitu a takisto by e, zabezpečili väčšiu konzistentnosť a súdržnosť, nielen pokiaľ ide o operácie Frontexu, ale pokiaľ ide aj spoluprácu medzi agentúrami a takisto by pomohli lepšie zaintegrovať e, národné úrady na európskej úrovni. Tu kľúčovými slovami sú opäť autonómnosť a flexibilita. A v neposlednom rade je to aj otázka spoločného líderstva. Na to, aby sme operačný profil Frontexu povýšili, aby sa stal viac, teda aby sa zvýšil z úlohy koordinátora, to si bude vyžadovať spojenie tých najlepších v rámci Európy na prospech celej Európy. Takáto doplnená solidarita a zmysel pre zdieľanú zodpovednosť siaha nad rámec operačnej schopnosti samotného Frontexu. Je to nevyhnutný komponent e, misie a teda úlohy Frontexu vytvoriť pocit spoločného záujmu, zdieľanej zodpovednosti a vzájomnej dôvery. Aby som to zosumarizoval, právo zasielať e, osobné údaje tých, ktorí sú identifikovaní v tejto oblasti ako potenciálne hrozby pre bezpečnosť Európy a ktorí hrozujú to blaho tých najzraniteľnejších, to je nevyhnutné. Spol- schopnosť spolupracovať s inými agentúrami na vymáhanie práva je plným nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie cieľov štokholmského programu. Spoluvlastníctvo, spoluriadenie, spolulíderstvo, spolupráca. To posolstvo je jasné. E, výzvy, ktoré sú pred nami, môžeme zvládnuť, môžeme ich, ale nemôžeme ich zvládnuť sami. Musíme spolupracovať veľmi úzko spolu. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Latinen. I... Ďakujem pekne, pán Lajtinen. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme teraz dali slovo nášmu spravodajcovi pre Frontex, pánovi Simonovi Busutilovi, ktorý je členom výboru LIBE v Európskom parlamente. A chcel by som ešte navrhnúť, že aby sme teda všetko stihli včas, aby sme dokázali zvládť náš pracovný program, bude dôležité, aby sa ďalší rečníci obmedzili iba na 10 minút. Myslím teraz na následných rečníkov, aby mohli potom vystúpiť, aby sme to potom mohli mať diskusiu. Takže pán Busetl, máte slovo. Ďakujem pekne, pekne pán predseda, kolegyne, kolegovia z Európskeho parlamentu, z národných parlamentov. Som veľmi rád, že sa tu stretávame. Je mi cťou, že máme túto príležitosť na výmenu názorov s našimi kolegami, špeciálne z národných parlamentov. To načasovanie toto medziparlamentného stretnutie nášho výboru je skutočne výborné. Minulý týždeň delegácia Európskeho parlamentu s piatimi členmi navštívila Varšavu. Bol tam aj pán Lajtinen a jeho tým z Frontexu a dnes máme možnosť na výmenu názoru s vami. Ja ako spravodajca pre túto tému by som chcel povedať, že by sme chceli mať prvú výmenu názornú na túto tému už budúci týždeň, takže skutočne to načasovanie v rámci prípravy na budúci týždeň je výborné. Ja by som chcel položiť 6 otázok a ja ako spravodajca pevne verím, že mi pomôžete nájsť odpoveď na tieto otázky, aby som mohol včas pripraviť moju správu, aby som mohol pripraviť aj pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, chápem, že mám málo času, preto budem stručný. Preto ja zodpoviem jednu otázku a nechám vám priestor na zodpovedanie o zvyšku, teda tých piatich. Ja by, som sa, ja by som vám chcel povedať, že dôležité je si položiť otázku, kam smeruje Frontex. Toto je veľmi taká všeobecná otázka. Dôležité, aby sme mali politickú diskusiu skutočne, položme si tú otázku takto, čo by Frontex mal byť, keď začne skutočne dobre fungovať. Teraz máme vlastne 5 rokov fungujúci Frontex, nariadenie prišlo pred 6 rokmi. A čo my chceme, vlastne, ako sa má vyvíjať táto organizácia v budúcnosti? Toto je veľmi dôležitá otázka pre nás. Chceme mať e, takú voľnú spoluprácu medzi nami, čo sa týka ochrany našich vonkajších hraníc, alebo chceme ísť ďalej a chceme sa integrovať v plnej miere a chceme vytvoriť napríklad agentúru pre stráženie európskych hraníc. To znamená, že v akých oblastiach má byť Frontex efektívnejší? Skúsenosti z prvých rokov ukázali, že Frontex bol skutočne nápomocný v niektorých oblastiach, ale už nebol taký efektívny v iných oblastiach. To znamená, že v rámci nového legislatívneho procesu, čo by sme mohli spraviť na to, aby Frontex fungoval efektívnejšie. Môžete sa zaoberať touto druhou otázkou. Spoločné operácie, ako to má fungovať. Medzinárodná spolupráca s tretími štátmi, to sú všetko oblasti, kde by sme mohli mať vyššiu efektívnosť na strane Eh, tej, tejto agentúry. Tretia otázka sa týka eh, spájania zdrojov v oblasti ochrany hraníc. Vieme, že Frontex vykonal veľa práce v tom, že pracovníkom, ktorí strážia hranice, vlastne ich spájal spolu, pomáhal im vlastne aj pri výcviku, pri spoločnom výcviku. Toto všetko sa podarilo vďaku, vďaka Frontexu v posledných rokoch. Teraz chceme ísť ale ďalej. Vieme, že je tam e, taký tým rýchleho nasadenia, ktorý sa označuje Rabbit. Rabbits. Potom tu máme špeciálny podporový tým, ktorý podporuje jednotlivé operácie. Je to spoločný tým Frontexu. Čo vlastne od nich očakávame? Chceme, aby to išlo ďalej, aby to išlo ďalej, chceme rozšíriť ich fungovanie, chceme ich nejako prepojiť, chceme prepojiť aj e, našu, našich pracovníkov, ktorí strážia hranice v členských štátoch. Potom ďalšia otázka sa tiež týka spájania zdrojov, skôr ale teraz v technickej oblasti. či to spomínal pán Lajtinen. Ja by som sa chcel spýtať, ako zabezpečíme to, aby každý členský štát vykonal E, to, čo je nevyhnuté na jeho strane. Je tam určité technické vybavenie, ktoré je dôležité. Vieme, že sa v tejto oblasti nevykonalo ešte dostatok práce. To znamená, že čo môžeme spraviť preto, aby to fungovalo lepšie, ako môžeme zabezpečiť vyššiu mieru solidarity v praxi. Teraz piata otázka. Tu tiež načrtol pán Leitinen. Leitinen, tá sa týka spracovania osobných údajov preto moja otázka, mal by Frontex byť pripravený na spracovávanie osobných údajov, aby mohol vykonávať svoju prácu efektívnejšie a lepšie? Pre všetkým, keď ide o boj proti cezhraničnému zločinu a proti nelegálnej migrácii? No a na záver, akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby sa Frontex odpovedal viac nám ako Európskom parlamentu a vám ako Národným parlamentom. Ešte mám 4,5 minúty k dispozícii a chcel by som sa venovať tej otázke, ktorá sa týka demokratickej zodpovednosti. Ja by som túto otázku zodpovednosti rozdelil na dve časti. Prvá časť by sa týkala zodpovednosti počas legislatívneho procesu. vlastne teraz tu máme ten legislatívny proces, lebo pracujeme na úprave nariadenia pre Frontex. Je tu jasná úloha pre vás, kolegov, v národných parlamentoch. Vy ste vlastne už mali príležitosť prísť s vašimi stanoviskami. Potom vypršala tá lehota u 8 týždňov a 6 národných parlamentov schválilo stanovisko Posledné stanovisko sme dostali od e, Polského senátu, ktorý povedal, že tam ten návrh nie je zlučiteľný s princípom subsidiarity. Medziparlamentný výbor, ktorý tu máme dnes, je vlastne ďalšou príležitosťou na to, aby sme posilňovali zodpoved- to zodpovedanie sa tejto agentúry. Myslím si, že je to výborná príležitosť že tu máme aj výkonného riaditeľa tejto agentúry a že vlastne on nám zodpovie naše otázky. A legislatívny proces v rámci Európskeho parlamentu je samozrejme určitý konkrétny spôsob, ako môžeme vykonávať tú demokratickú kontrolu agentúry, lebo my sa riadíme vlastne spätnou väzbou, ktorú dostávame od agentúry a chcel by som pripomenúť určitú udalosť, ktorá sa udiela v tomto roku v Európskom parlamente, kde sme sa zaoberali usmernením pre Frontex. Navrhol to parlament v rámci postupu komitológie, čo vlastne znamenalo, že my ako inštitúcia sme mali možnosť iba povedať áno alebo nie celému súboru usmernení bez toho, že by sme mali možnosť ich nejakým spôsobom upraviť ak by sme s niektorými častiami nesúhlasili. Toto potom skončilo pred Európskym súdnym dvorom a Európsky parlament išiel do toho, lebo podľa nás to nebol ten správny postup. Riadný postup by bolo spolurozhodovanie, ktoré by práve posilnilo tú demokratickú kontrolu v tejto oblasti. Toto je tá prvá časť. A teraz druhá časť, druhá cesta, ako môžeme posilniť tú demokratickú kontrolu, by bol po ukončení legislatívneho postupu. Samozrejme, môže to prebiehať viacerými spôsobmi. Tak napríklad, každý rok e, parlament, Európsky parlament schváluje rozpočet Európskej únie. A pre nás je to výborná príležitosť klásť otázky agentúram, ako aj Frontexu, aby sme vedeli, čo presne e, robia, ako to vykonávajú, prečo žiadajú napríklad ďalšie finančné prostriedky alebo zvyšujú rozpočet. Po druhé, každý rok je tu vlastne aj proces absolutória, kde my sa vyjadrujeme, či podľa nášho názoru sa ten rozpočet využíval riadnym spôsobom alebo nie. Pani Veronik Matie, ktorá je zodpovedná za tento proces, ehm, nám môže na to tém povedať veľmi veľa. To znamená, že sú to, sú to veľké možnosti Eh, ktoré máme v rukách a môžeme zvyšovať demokratickú kontrolu nad takýmito agentúrami. Každá agentúra vlastne eh, vypracováva aj výročnú správu, prečo sme o tomto nemali s nimi diskutovať. Každá agentúra prezentuje aj pracovný program v rámci prípravy na nadchádzajúci rok a to je ďalšia príležitosť, ako zavolať sem agentúry a klázim otázky. Potom sú aj ďalšie otázky, ako spracovanie údajov. Tam sú ďalšie agentúry a orgány únie, ako napríklad európsky dohľadca nad osobnými údajmi. A takýmto spôsobom môžeme ešte zvyšovať tú zodpovednosť a, a kontrolu. Ešte mám 10 sekúnd, preto sa dostávam k záveru. Samozrejme, nemohol som povedať všetko, čo som chcel, ale skončil by som s týmto. Ak máte nejakú spätnú väzbu, ktorú by ste mi chceli poskytnúť tak cez internetovú stránku sa dostanete k môjmu e-mailu a ja budem veľmi rád, ak mi pošlete e-mail s nejakou spätnou väzbou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Busutil, za vaše príspevky a ďakujem pekne za to, že ste dodržali eh, takto presne tých stanovených 10 minút a teraz slovo dostane pán Hunko, ktorý zastupuje nemecký Bundestag. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť v tejto dôležitej diskusii. Dovolte mi spomenúť niektoré kritické body v súvislosti s Frontexom. Európska agentúra pre operatívnu spoluprácu na vonkajších hraniciach v skratke Frontex od založenia v roku 2004 E, sa bola vystavená značnej kritike. Pozadie tejto kritiky je predovšetkým ľudská e, tragédia, ku ktorej došlo na vonkajších hraniciach. Poznáte určite e, túto situáciu. Viac ako 10 tisíc ľudí prišlo na týchto hraniciach o život. V Bruseli sa minulý týždeň takisto v tejto súvislosti vyskytli protesty proti Frontexu. Niektoré tieto e, kritické body organizácií na ochranu ľudských práv by som preto chcel teraz rozvieť. Mnohé organizácie kritizujú Frontex v súvislosti s e, rozličnými opatreniami v oblasti Stredomoria. Kritizuje sa predovšetkým to, že neexistuje e, dostatočná ochrana utečencov v SCCAR a dochádza k záveru, že aj mimo teritoria štátov Európskej únie sú e, viazaní na e, dodržiavanie ľudských práv. To znamená, e, všetci majú právo na to, aby podali žiadosť o azyl, všetci utečenci. Ide teda o to, ako zabezpečiť e, vhodný, vhodné zaobchádzanie s týmito utečencami. Je potrebné, aby tu boli zabezpečené e, ich e, práva, ich ochrana. Dostávam sa takto k ďalšiemu bodu. Na pozadí nedostatočnej ochrany ľudských práv plány Európskej komisie vidím ako veľmi pochybné. Je to predovšetkým otázka subsidiarity, ktorá tu vyvstáva. Národné parlamenty niektorých štátov to vidia podobne. Myslím, spomínam, spomeniem tú správu e, polského parlamentu. Vývoj Frontexu e, k superorgánu si určite nikto z nás neželá. Bolo by to e, porušenie zmluv Európskej únie a vzbudilo by to nedôveru občanov Európskej únie. Vystáva veľmi často dojem, že sa tu e, uplatňuje akási salamová technika e, mnohých orgánov a inštitúcií. Dostávam sa tým k tretiemu bodu bez dostatočnej demokratickej kontroly nie je možné niečo podobné zabezpečiť. Ide predovšetkým o spoluprácu, ktorá je veľmi dôležitá. Vyvstáva to otázka kontroly nielen Európskym parlamentom, ale aj prostredníctvom národných parlamentov. Mali by sme teda veľmi dobre zvážiť, či Frontex, podobne ako pre, platí pre e, Europol a Eurojust by nemal mať medzinárodnú kontrolu. Otázka vyvstáva, v akom rámci by mala byť zasadená táto kontrola, alebo či dokonca e, to znamená, potrebujeme predovšetkým posilnenie e, kontroly v národnom meritku Vzhľadom na toto zlyhanie e, Frontexu by som e, bol radšej, keby táto organizácia bola zrušená skôr dnes než zajtra. Pokiaľ máme organizáciu, ktorú nie je možné kontrolovať, vyvstáva otázka, či táto organizácia skutočne zodpovedá požiadavkám Európskej únie. Napríklad e, tábory e, v libyskej púšti by sme mohli spomenúť, ale takisto aj iné príklady. Nemá, nevyžiadala si táto politika už príliš veľa obetí? znížil sa poteč, počet utečencov. Tieto otázky si môžeme klásť. Potrebujeme zmeniť jednoducho e, túto politiku. Nie je možné, aby také inštitúcie ako Frontex zabraňovali e, jednotlivým utečencom podať žiadosť o azyl. Musíme brať e, túto situáciu vážne. Nemôžeme žiadať dodržiavanie ľudských práv a pritom na vonkajších hraniciach Európskej únie e, mať režim, ktorý tieto práva nedodržiava. Neexistuje žiaden dôvod e, preto, aby sme túto nesprávnu politiku naďalej podporovali. Prostriedky pre Frontex boli za posledné roky zvýšené z 19 miliónov eur na 88 miliónov eur. Cieľom lepšej parlamentnej kontroly e, by mali byť e, okrem iného aj impulzy, ktoré dostanem od vás. Časom síce E, trochu preťahol, ale je ešte čas, kdy, e, bude k dispozícii čas e, na diskusiu. Takže teraz sme tu mali tri rozličné prístupy, ktoré boli skutočne veľmi rozdielne v celom svojom prístupe. A bol tu, bol tu zástupca Európskej inštitúcie, pán Leitinen, potom tu bol zastúpený Európsky parlament, pánom Busutilom a potom Národný parlament, Nemecký Bundestag. A teraz ten nastal čas na diskusiu. Dám vám slovo a sú tu e, poslankyne poslanci, ktorí chcú vystúpiť, tak poprosím, aby sa zapísali na zoznam. A chcel by som vás poprosiť, aby ste dodržali stanovený čas na to, aby sme skutočne mohli diskutovať čo najviac. Ako prvý sa prihlásil pán Andrew Galazevský poslanec polského parlamentu, pani, pardon, My, pán, pán Andrew Galazisky. Nech sa páči. Pán, nech sa páči. Micro is, uh, is okay. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Pán Buzutil položil veľmi dôležitú otázku kam smeruje Frontex, alebo akým smerom by sa mal uberať. Ja by som rád zodpovedal túto otázku v stručnosti, pretože ochrana našich hraníc, vlátanie vonkajších hraníc EÚ, by malo spadať do výlučnej pôsobnosti členských štátov. Ja si myslím, že Frontex by mal byť istým spôsobom doplnkovou agentúrou operácie Frontexu by sa nemali e, pretavovať do toho, že niektoré členské štáty sa budú cítiť e, vyňaté z povinnosti ochraňovať naše hranice a takýmto spôsobom vnímam e, budúcu pôsobnosť a Frontexu. Samozrejme, tá hranica je veľmi tenká, tá čiara medzi suverenitou každého členského štátu a Frontexom a jeho pôsobením, jeho operáciami. Nie je teraz dosť času na to, aby sme išli do úplných podrobností, ale myslím si, a toto hovorím na adresu pána Busutila, myslím si, že by sme mali veľmi jednoznačne vedieť, aká je situácia na našej vonkajšej hranici, aká je tá situácia, akým spôsobom sa v budúcnosti bude meniť a či máme, respektíve nemáme adekvátne zdroje a personálne zabezpečenie alebo personálne obsadenie na to, aby sme dokázali zvládať takéto úlohy. Či už s Frontexom, bez Frontexu, či s Frontexom ako superagentúrou, alebo s Frontexom ako viac takou doplnkovou agentúrou. Pomocnou. Zároveň e, pán z komisie povedal, že nepozná žiadneho výkonného riaditeľa žiadnej eh, výkonnej agentúry, ktorý by odmietol poznanie parlamentu, ktorý by teda odmietol predstúpiť pred parlament. A pán Leitenen poznamenal, že naozaj je nevyhnutná spolupráca medzi nami. Chcem vás teda vyzvať, pán eh, riaditeľ, aby ste prišli pred polský parlament a úplnou náhodou eh, je polský parlament hneď vedľa agentúry Frontex Takže dúfam, že v rámci novej Lisabonskej zmluvy sa nám podarí nadviazať užšiu spoluprácu, že sa dokážeme aj stretnúť a dokážeme si aj vymeniť isté postrehy. Obe komory Polského parlamentu boli pomerne kritické, pokiaľ ide o jednotlivé návrhy, ktoré sa týkajú zmien fungovania Frontexu. Áno, pán Gabriele Bošeto, eh, člen Talianského parlamentu. A ďakujem, pán predseda. Chcem pozdraviť vás a všetkých tých, ktorí zorganizovali toto podujatia, ktorí prezentovali tieto veľmi zaujímavé postrehy do posiaľ. Pokiaľ ide o Frontex, tak tam sú dva aspekty problému. Jeden aspekt, eh, toho sa už dotkol, polský poslanec. A tým je vlastne zoskupenie právomoci jednotlivých členských štátov, ktoré potom budú spolu riešiť otázku nelegálnej migrácie. Ale ďalším aspektom je funkcia koordinácie, ktorá stále získava na dôležitosti, no, získava na väčšej dôležitosti. je nevyhnutné, aby jednotlivé členské štáty e, išli jednoznačnou líniou. Hovoríme o inštitúciách, hovoríme o agentúre pre imigráciu. Musíme byť opatrní a nesmieme to prehnať, e, keď sa snažíme vytvárať nové orgány. Tie skúsenosti, ktoré sme získali pri zriadovaní Frontexu, sú veľmi užitočné a vhodné Keď ide o tie problémy, ktoré súvisia s pristahovalectvom, myslím, že by sme sa mali oprieť o skúsenosti, ktoré máme e, od Frontexu, aj keď sa budeme pozerať do budúcnosti. Potrebujeme užitočné informácie, ale takisto potrebujeme nájsť také nástroje, ktoré by nám umožnili regulovať nelegálne pristahovalectvo a vytvoriť predpoklady pre správnu integráciu imigrantov. To sú dve stránky tej istej mince. Avšak musíme vychádzať z toho, že tu nie je len e, problém nelegálnych e, prisiavalcov, ktorí dorážajú na naše teda pobrežia alebo ktorí do, idú po pozemskej hranici. Je tam aj iný problém, ktorý riešime a to aj v kontexte, do ktorého spadá práve Frontex. Keď sa pozriete na nedávne skúsenosti Talianska, e, došlo k uzavretiu dohovoru alebo dohody s Líbiou. V rámci tejto dohody bolo poskytnutých Libii viacero nástrojov a vrátanie sledovania lodí prichádzajúcich k pobrežiu a takýmto spôsobom sme zredukovali 80 počet pristahovalcov, ktorí prichádzajú z ich krajiny Samozrejme sú tu ešte problémy, o ktorých hovoril náš kolega, hlavne pokiaľ ide o možnosť e, pre tých, ktorí žiadajú azyl, o ich možnosť e, vyjadriť svoj názor, aj keď napríklad sa nachádzajú ešte na mori, bez toho, aby dochádzalo k ich e, priamému zamietnutiu. A musia teda predkladať takúto žiadosť azyl smerom na líbyjské orgány a so všetkými tými súvisiacimi problémami, ktoré to do sebou prináša. Je tam teda celá séria takýchto previazaných a vzájomne súvisiacich situácií. V Taliansku bolo 51 prípadov samovrážd e, tých ľudí, ktorí sa dostali do väzení. Viac ako 50 väzňov sú práve nelegálni pristahovalci. Nedávno sme diskutovali o otázke tlmočení v súdnom konaní. A práve otázka potreby e, tlmočenia e, v odvolacom konaní a takisto e, v časoch, kedy prichádzajú imigranti do tých záchytných centier. Čiže toto všetko sú možno niekedy marginálne sa zdajúce problémy, ale pokiaľ ich nevyriešime, tak nie je možné zabezpečiť humanitárne zaobchádzanie vo väzeniach a nie je možné ani zabezpečiť e, správne identifikovanie. Ani nie je možné pristúpiť k e, vhodnému spôsobu vyhostovania, respektíve k akýmkoľvek iným častiam toho procesu, ktoré e, sa snažíme v jednotlivých našich krajinách členských nastaviť a zriadiť. Ale pokiaľ nebude fungovať spolupráca, tak tieto postupy budú jalové. Takže potrebujeme európsku spoluprácu. tak ako napríklad funguje v rámci Frontexu. Keď si vezmeme do úvahy situáciu krajiny, ako je napríklad Taliansko, ktoré má veľmi dlhú pobrežnú hranicu alebo dlhé pobrežie, a to je presne to miesto, ktoré si volia aj ilegálni pristahovalci a kde opúšťajú tie lode a vieme, že to je aj inde v rámci Európy Dobre, už som ten signál dal a teraz eh, vás poprosím, aby ste odteraz eh, sa obmedzili na dve minúty vo vašich príspevkoch, tak aby sme to dokázali zvládnuť včas, tak aby sme sa dokázali dostať aj k druhej časti nášho seminára, pretože v opačnom prípade sa nám to nepodarí. Takže chcem vás poprosiť, pán Enziu, obmedzte sa na maximálne dve minúty. Pán Enziu, výbor Líbe. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážení hostia, vážení kolegovia, v prvom rade by som chcel povedať, že som veľmi rád, že konečne e, bol zorganizovaná takáto schôdza medziparlamentná k tejto téme, lepšiemu zadefinovaniu oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A som potešený o to viac, že Európske parlamenty a národné parlamenty majú isté spoločné záujmy v tejto veci, v tejto oblasti. Chcel by som sa vyjadriť k návrhu pozmenenia nariadenia o Frontexe. Videl som, že tu sa stretávame s rozdielnymi rozchádzajúcimi sa názormi, ale podľa mňa musíme zabezpečiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Frontexom a predovšetkým musíme zabezpečiť takúto spoluprácu pri vytváraní operačných plánov pre spoločné operácie a aktivity na spoločnej vonkajšej hranici. Napriek faktu, že na ústrednej úrovni Frontex funguje pomerne dobre, na úrovni členských štátov tie samotné členské štáty lepšie sa vyznajú v konkrétnych problémoch, s ktorými sa stretávajú na hraniciach Vidím, že tá diskusia naďalej pretrváva a zrejme aj v budúcnosti sa nevyhneme takejto diskusii, ktorá sa týka zagarantovania základných práv počas akcií a aktivít Frontexu no, zacielených na boj proti nelegálnej migrácii. Chcem sa vás spýtať, aký je váš názor na obvinenia, ktoré padajú na hlavu Frontexu? Myslíte si, že tieto obvinenia sú oprávnené alebo nie? A nakoľko ja tu zastupujem Rumunsko, rumunský parlament, chcel by som e, spomenúť výsostne rumunskú tému. Keď si vezmeme ten strategický význam, ktorý Rumunsko má z pohľadu zabezpečovania vonkajších hraníc Rumunska, máme viac ako tretinu vonkajšej hranice EÚ, ja viem, že nedávno bola misia do našej krajiny, e, predstaviteľov teda EÚ, a bolo možné oboznámiť sa s pokrokom, ktorý bol dosiahnutý pri zabezpečovaní hranice. Z tých informácií, ktoré sú mi dostupné, predpokladám, že výsledky, alebo teda zistenia, ku ktorým ste dospeli, e, vedú vás k názoru, že Rumunsko je pripravené i prevziať kontrolu nad vonkajšou hranicou EÚ. Dopracovali sme sa k takej úrovni európskych štandardov, ktoré by nás opravňovali e, k boju proti takýmto fenoménu. Takomuto fenoménu pán Arigis, e, poslanec greckého parlamentu, dve minúty. Pán Karidis, nie je tu? Áno, nech sa páči. Áno. A ja by som v mene greckého parlamentu chcel privítať prítomných. Sme krajinou, ktorá v poslednom čase veľmi dramatickým spôsobom bola konfrontovaná ilegálnymi pristahovalcami. Myslím si, že všetci sme už o tom predtým počuli. Viac ako 5000 e, e, pristahovalcov sa takto dostalo do našej krajiny. Hovoríme teda o tom, že Európska únia by sa mala snažiť vytvoriť inštitúciu, ktorá by kontrolovala e, túto vonkajšiu hranicu. Myslím si, že je to pochopiteľné. Vypočuli sme si poslednú e, správu dozornej inštitúcie, čo sa však týka posilnenia hraníc. E, žiadali by sme to predovšetkým v našej krajine. Máme v poslednom čase problémy aj s ekonomickou krízou a tento príliv prisťahovalcov situáciu ešte viac horšuje. Okrem toho e, si myslím, že je potrebné e, skúmať aj iné témy. Napriek tomu, e, že Frontex je účinný v tejto oblasti, treba hľadať iné spôsoby, akým, ako odvrátiť toto E, ilegálne pristahovalectvo. Nemáme v úmysle analyzovať dôvody. Niekedy e, je to vojnová situácia, niekedy je to chudoba. Ale my ako krajina musíme mať možnosť efektívne postupovať v takýchto situáciách. Turecko takisto nezohľadňuje e, zmluvy, ktoré podpísalo preto si myslím, pán predseda, že musíme ako Európska únia účinne zakročiť. Ilegálni pristahovalci v našej krajine e, znamenajú e, veľký problém, pokiaľ nedostaneme e, finančnú podporu z Európskej únie. Ďakujem pekne. No. Ďakujem pekne. Ešte je tu 15 prihlásených, čiže 10 zostáva, 5 už dostali priestor, teraz uzatváram zoznam rečníkov a odozdávam slovo Robertovi Soraviľovu, poslancovi španielského parlamentu, ktorý tiež má k dispozícii ten istý čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste nás sem pozvali. Pokiaľ ide o príspevok pána Lajtenena a to, čo povedal, pokiaľ ide o trasu, ktorá vedie zo Senegalu na Kanárske ostrovy. Chcem len povedať, že včera sme prijali 300 pristiavalcov, ktorí išli cez Kanárske ostrovy a smerom do Andalúzie. Sme si naozaj veľmi vedomí problému pristiavalectva a v tomto duchu sme pristupovali k politikám koordinácie a vždy sme podporovali Frontex, pokiaľ ide o jeho činnosť na vonkajšej hranici. Možno máme troška rozdielný názor v porovnaní s pánom Hunkom. Pán Busutil, eh, pokiaľ ide o tú vašu otázku, kam smeruje Frontex a pokiaľ ide o ten princíp subsidiarity, tu je veľmi dôležité konštatovať, že my sme sa veľmi poučili eh, z vytvorenia agentúry, ktorá má byť zriadená na riadenie veľkých kvantity, kvantít alebo riadenie informácií v veľkom množstve. E, my sme zasiali informácie, kde sme hovorili o tom, že nevidíme problém, pokiaľ ide o zriadenie takejto agentúry, ale vidíme tu problém z pohľadu z tej proporcionality, z tej hospodárnosti, pokiaľ ide o čas, o čas krízy. Podľa nás teraz nie je vhodný čas na to, aby sme vytvárali nové agentúry. Je nevyhodné posilniť koordináciu nové agentúry E, zvýšia penzum práce. Čiže my si myslíme, že Frontex, pokiaľ by došlo k zmene, istej zmene tej jeho súčasnej štruktúry, tak by dokázal riadiť aj tie e, veľké systémy IT. Mohlo by to byť účinné, efektívne, e, tým pádom by sa dostavili aj úspory a takisto by sme dodržali princíp proporcionality. Čiže mali by sme rozšíriť agentúru Frontex, mali by sme posilniť jej právomoc a takisto by sme mali podporiť princíp proporcionality a zjednodušenia. Mali by sme konať v súlade s nimi a chcel by som e, počuť, aká je vaša reakcia. Dve minúty. Pani Matie. Môžem ísť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Na rozdiel od e, zástupcu spolkového nemeckého parlamentu som e, toho názoru, že takáto situácia sa týka všetkých e, členov Európskej únie, pretože pristahovalci sa potom dostávajú do všetkých štátov Európskej únie. E, pán predseda, odviedli ste dobrú prácu ako riaditeľ Frontextu. Myslím si však, že tu ide o záťaž, ktorá zaťažuje všetky členské štáty Európskej E, únie. Ja som minulý rok konštatovala nasledovné. Je tu rozpočet, ktorý e, značne vzrástol, ale žiaľ nemáte vhodné e, prostriedky na to, aby ste tento rozpočet mohli takto v plnom rozsahu aj využiť. Bude to teda potrebné lepšie strážiť vonkajšie hranice e, únie, pretože príliv pristahovalcov narastá. a Nejde tu samozrejme len o pristahovalcov, ide tu o e, kriminálne siete e, štruktúry mafie. Tento problém teda budeme musieť riešiť rovnako s tými finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Zavaris, member of... Konstantino Zavaris, poslanec gréckého parlamentu, dve minúty, nech sa páči. Aj ja by som e, rád privítal túto diskusiu, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa týka závažných tém. V prípade, že priznáme, že náš cieľ v Európskej únii spočíva v tom, aby sme e, vytvorili priestor, kde sa dodržiavajú všetky práva, musíme e, nielen hovoriť, ale musíme e, aj konať. Musíme stanoviť hranice tohoto priestoru, pokiaľ totižto nie sme schopní chrániť tieto vonkajšie hranice spomínaného priestoru, To znamená, keď hovoríme o tom, že Frontex by mal ako organizácia mal e, byť e, zrušený, musíme si uvedomiť, že takýto spoločný priestor e, nemôže existovať bez ochrany vonkajších hraníc. Je to jednoducho povinnosť, ktorú máme a e, túto e, povinnosť musíme plniť pri dodržiavaní základných práv občanov Európskej únie. Skrátka je to povinnosť, ale zároveň aj právo, ktoré je Eh, ohrozované ilegálnymi eh, prisťahovalcami, predovšetkým eh, cez vonkajšie hranice. V Grécku to vedie k určitej neistote a preto si myslím, že je neprijateľné, aby sme E, podporili myšlienku, ktorá tu bola vyslovená. To znamená, že Frontex by mal byť e, zrušený. Práve naopak, myslím si, že tieto vonkajšie hranice musia byť ešte viac upevnené a takýmto spôsobom musíme zabezpečiť e, právo na slobodu a vnútornú bezpečnosť. Ďakujem. Pán Maritáte. Budem veľmi stručný. Prisťahovalectvo predstavuje naďalej európsky problém. Je to viacvrstvový problém. Nemáme možnosť to teraz podrobne e, skúmať, tak ako to povedal už grecký kolega, ale aj italianská hranica predstavuje e, podobnú hranicu. To znamená, že je potrebné zabezpečiť jednotnú politiku prisťahovalectva. V rámci tejto jednotnej politiky Frontex musí zostať nástrojom, ktorý slúži celej Európskej únii, aby bolo možné e, koordinovať jednotlivé e, národné orgány. Pokiaľ však ide o politickú zodpovednosť, nie je e, možné túto presúvať Frontexu. Je potrebné zabrániť tomu, čo povedal pán Runko, keď hovoril o e, táboroch. Také štáty ako Taliansko budú musieť byť teda veľmi opatrné, pokiaľ uzatvoria zmluvy, ako napríklad bola zmluva s Líbiou, pretože tam e, môže dôjsť potom k budovaniu táborov, motorové člny sa nesmú e, použiť e, napríklad na to, že budú strieľať na libárov, ktorí e, lovia v, vo výsostných vodách. Pokiaľ chci, želáme pokrok a nechceme spôsobiť žiadne škody ľuďom, pani Romeo Rueva. Pochádzam zo Španielska a bola som poslankyňou, keď sme na juhu e, Španielska mali, respektíve podporovali e, podobnú agentúru. Chceli sme vytvoriť agentúru, ktorá by vytvorila pridanú hodnotu, e, tomu, e, čo sa už vytvorilo v Európe. Išlo o regióny ako Kanárske ostrovy, ale aj niektoré iné regióny. Chceli sme vytvoriť agentúru, e, ktorá by zabránila e, podobným tragédiám, ilegálnym pristahovalcom, ale Pani má bohužiaľ zapnutý mobil a preto vôbec ničomu nerozumieť. Prepáčte. Frontex sa v žiadnom prípade nemôže eh, chápať ako akýsi eh, prívesok eh, Europolu, pretože takýmto spôsobom sa diskusia vyvíja úplne iným smerom ľudia, ktorí obchodujú s drogami a s ľuďmi, to je jedna e, vec a e, to nemožno navzájom spájať, pretože sa nedopracujeme k žiadnemu efektívnemu výsledku. Nepodarí sa nám e, podporiť tých, ktorí žiadajú o azyl, ilegálni prisťahovalci potrebujú jednoducho humanitárnu pomoc, ľudský prístup. Na druhej strane však musíme bojovať účinne proti e, tým, ktorí obchodujú e, s ľuďmi a so zbraniami. Tí, ktorí obchodujú s ľuďmi, respektíve so zbraniami, pôsobia v rozličných európskych krajinách. Musíme preto zbierať informácie o tom, aby sme tento problém zvládli. Pán Hantmala. Vážený pán predseda, dovolte mi, aby som sa poďakoval za to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť a vyjadriť sa k tejto problematike. Chcel by som sa e, poďakovať e, pánovi Busutilovi e, za to, čo povedal. Prihlásil som sa do diskusie aj kvôli pánu Hunkovi. Hovorím tu aj v mene pána e, Berenca z Nemeckého spolkového snemu. Pozíciu, ktorú zastával pán Hunko, je pravdepodobne jeho osobná pozícia a jeho e, politickej skupiny, nie e, Nemeckého spolkového snemu. Vzhľadom na narastajúci problém, pokiaľ ide o ilegálne prekračovanie hraníc a organizovanú kriminalitu, je podľa nášho názoru potrebné, e, aby sme sa na to pripravili a na to zareagovali. A k tomu potrebujeme spoluprácu, ktorá by mohla byť optimalizovaná Samozrejme, že Frontex patrí k tým orgánom, ktoré majú na starosti aj boj proti kriminalite. Želal by som si teda posilnenie Frontexu, pretože vzhľadom na e, momentálny vývoj je to potrebné. Ďakujem. Pani Beasat. Ďakujem, pán predseda. Pánu Hunkovi by som sa rada poďakovala, pretože zdieľam jeho názor, pokiaľ ide o agentúru Frontex, ktorá sa správa ako nástroj, e, ktorý E, má spravovať hranice. Je potrebné uplatniť e, závery Lisabonskej zmluvy. Ja by som sa však chcela zamerať predovšetkým na ľudské práva a chartu ľudských e, práv a chcela by som poukázať predovšetkým na nové kompetencie Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Ide predovšetkým o právnu situáciu v rámci Európskej únie a situáciu, ktorú v tejto oblasti máme mimo Európskej únie. Som spravodajkyňou pre obidve tieto správy a veľmi podrobne budeme skúmať, ako to vyzerá s ľudskými právami a s migračnou politikou Európskej únie, predovšetkým s e, susedskou politikou. Nesúhlasím e, s dohovorom s Líbiou a s dohovorom s Tuniskom. S Tunisom myslím si, že to v žiadnom prípade neslúži k úcti Európskeho parlamentu. Nejde o e, humanitárne podmienky, minimálne e, humanitárne podmienky, ktoré bývajú zaručené pre ľudí, ktorí sú odsunutí e, do svojich krajín, odkiaľ prišli. Utečenci a migranti, ktorí prichádzajú k nám, v žiadnom prípade nesmú byť nesmie sa s nimi zaobchádzať ako e, s ľuďmi, ktorí spáchali e, niečo zlého. To e, platí aj pre, pre zmocnencov. Potrebujeme dobrú migračnú politiku v Európskej únii i mimo nej. Európska únia musí upevniť svoj imidž. V žiadnom prípade nesmie zatvárať e, hranice, pretože to je hambou e, pre Európu. Ďakujem, pán Tavares z výboru Líbe. Ďakujem pekne, pán predseda. Boli tu spomenuté všeobecné komentáre, ja som sa položil dve otázky. Jedna vec sa týka práve humanitárneho problému, humanitárneho aspektu e, toho, ako utečenci k nám prichádzajú na lodiach, ktoré častokrát stroskotajú. Týka sa to Stredozemného mora. Prednedávno sme tu mali hostí zo Schengenu, Schengenu a bolo prednesené vlastne pozitívne hodnotenie podmienok, ktoré umožňujú, že títo uchádzači o azyl sú, sú zachraňovaní pri stroskotaní na mori. Chcel by som sa vás spýtať, aké plány má komisia a parlament v tejto oblasti, lebo samozrejme musíme to riešiť aj v rámci dialogu s národnými parlamentami. Zároveň je dôležité, aby tieto plány sa potom aj implementovali v praxi. To znamená, že musíme sa riadiť humanitárnymi požiadavkami, potom je to princíp non-refoulement, ktorý by sa mal uplatňovať. Musíme sa najprv zaberať otázkami migrácie. Potom, čo sa týka Líbie, vlastne bolo to viacekrát spomínané, nemôžeme jednoducho problém nerešpektovania ľudských práv dávať niekde dole na zozname úloh. To znamená, že musíme si pozrieť, ako sa tam pristupuje k utečencom, a zle zaobchádzanie s utečencami je nedržiavanie ženevského dohovoru. To znamená, že musíme tú situáciu prehodnotiť, musíme konať. Vieme, že boli tu určité udalosti, kde, bolo, kde išlo taliansku loď a potom talianských, talianské sily, ktoré strážia hranice. Boli tu určité veci, ktoré nutné je riešiť aj voci pánovi Kadáfimu. Nech sa páči, pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel prezentovať iba jednu myšlienku. Čo sa týka vonkajších hraníc EÚ, tak tie sú chránené výlučne členskými štátmi. Frontex vlastne túto činnosť nevykonáva. On poskytuje spoluprácu, vykonáva strategické analýzy a tak ďalej. To znamená, že my sa snažíme, aby sme vytvorili určité dobré prepojenie medzi EÚ a tretími štátmi, ale vlastne Frontex nemá absolútne žiadne kompetencie v administratívnej oblasti. Toto by som chcel povedať úplne jasne. A teraz ešte jedna otázka. V čase kríz keď migrácia na niektorom zo stupných miest do EÚ je veľmi silná, musíme mať možnosť solidarity. Predsa takéto niečo je nevyhnutné v kritických momentoch. To sa to musí platiť aj pre migráciu. A potom druhá vec, ktorá súvisia s tou prvou, a týka sa to vás, pán Leitinen. Ako to vyzerá vlastne s angažovaním Frontexu? Je mi tu pre všetkým o prostriedky, e, kde v určitých časoch, určitých problémoch je možné sa obrátiť na Frontex. Nech sa páči, teraz pán Alfano. Ok, grazie. Spero che il direttore ne voglia onorarmi della sua risposta. Ďakujem pekne. Ja si myslím, teda pevne verím, že pán Lajten nám poskytne odpoveď, že zodpoveď čo najviac otázok. Tu iba pripomínam ten masaker, ktorý sa udial v Strezanom mori, ide tu o patrolovanie e, prostredníctvom lodí tretich štátov, to sa týka aj Líbie. Potom ma zaujímalo až názor na to, čo povedal pán Tavares, a síce, že Taliansko a Líbia majú určitú spoluprácu. Tam do, došlo dokonca k strelbe na jednu ryb, rybárskú loď, čo nebola vôbec náhoda, bolo to cieľené. Aký je váš názor na tú situáciu? Dnes napríklad o 4.30 e, ráno v Taliansku v Antio prišlo, pristála loď so 120 utečencami, niektorí zomreli, niektorí utiekli, Áno, je pravda, že tie transportné cesty sa menia, toho si musím byť vedomý. No a teraz posledný bod. To, čo povedal pán Hunko, ma veľmi potešil, lebo skutočne je nutné byť obozretný a vojenskú kontrolu si nesmieme zamieňať s demokratickou kontrolou EÚ. Ďakujem pekne, vám predseda, bolo položených veľa otázok, ale mám málo času, takže chcel by som ukončiť toto prvé kolo, túto prvú, túto prvú časť pracovného nasadania, preto poprosím všetky boli struční. Najprv dám slovo pánom Lajtinanovi ako riaditeľovi Frontexu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým účastníkom tejto živej diskusie. Musím povedať vopred, že jednoducho nemôžem zodpovedať všetky otázky, málo e, času, niektoré otázky sú veľmi zložité. Ja by som chcel tak zhrnúť tú diskusiu v pár bodoch. Poprvé, nesmieme zabúdať, že zodpovednosť za kontrolu hraníc je na strane členských štátov. Frontex nemá žiadne exekutívne právomoci. To znamená, že všetky rozhodnutia a opatrenia prijímajú členské štáty a ich príslušné orgány. Naša úloha spočína v tom, aby sme analyzovali situáciu a riziko aby sme zbližovali členské štáty v rámci koordinovanej spolupráce na európskej úrovni. Z časti to samozrejme aj financujeme a snažíme sa podporiť kapacity členských štátov v oblasti strážne hraníc, pričom dohľadáme na to, aby sa dodržiavala príslušná legislatíva a pravidlá. To je naša úloha. Čo sa týka základných práv, tak chcel by som pripomenúť to, že kto vlastne rozhoduje. Sú to kompetentné národné orgány, ktoré rozhodujú, ako sa bude postupovať. Takže toto nie je vôbec kompetencií Frontexu. Keď si pozrieme spoluprácu, keď si pozrieme to, čo vykonávajú členské štáty a to, čo sa vykonáva v rámci európskej spolupráce, kde koordinuje Frontex. Máme tu dokopy 11 tisíc operačných eh, dní v roku, máme rozpočet menej ako 19 miliónov eur. To znamená, že vidíte, ako to je. Máme tu asi 2700 pracovníkov, ktorí môžu pôsobiť v poli. Členské štáty disponujú skutočne úplne inými číslami a nemám ani predstavu o tom, aký rozpočet majú národné orgány, takže musíme si byť aj tohoto vedomí. Potom je tu ešte jeden aspekt, o ktorom sme nediskutovali, to je ten aspekt vybudovania kapacít. Vlastne pán Busutil hovoril o našich skúsenostiach v rámci e, odbornej prípravy a cvičení. Toto sa vytvorilo spolu s členskými štátmi. Máme tu aj strategických partnerov ako UNHCR, ktorí tiež prispeli k tomuto základné práva sú dôležitou súčasťou európskeho myslenia, európskeho vnímania a modernej kontroly hraníc. My robíme všetko, čo je v našich silách voči členským štátom, snažíme sa im pomáhať v rámci spoločných operácií a prípravy a zdôrazňujeme to, čo je pre nás dôležité. My tu máme vlastných pracovníkov, snažíme sa prosím nich šíriť naše poznatky, mali sme veľmi dobré výcvikové podujatia, do čoho bola zapojená aj Európska agentúra pre základné práva. Spolupráca ďalej pokračuje. Čo sa týka tretich štátov, ktoré sú našimi partnermi, vyplýva otázka, či máme s nimi spolupracovať, preto, aby sme zdôrazňovali, že sú základné ľudské práva dôležité, alebo či sme ich radšej mali nechať izolovaných a nech si sami vyvíjajú svoje iniciatívy. Na záver by som chcel povedať, že tie neustále trans- tragédie, ktoré sa, ktorým dochádza na mori, tak musím si pripomenúť, aká je úloha pohraničnej stráže a ich prvotnou úlohou je chrániť ľudské životy. Je to samozrejme zložitá práca a takmer všetky tieto udalosti, ku ktorým došlo, tak tam boli záchranné, záchranné operácie. Toto je to, čo je dôležité a to som chcel spomenúť ešte raz čo sa týka hodnotenia kapací členských štátov. Toto zatiaľ nie je úlohou Frontexu. My neposkytujeme vyjadrenia o kompetenciách a schopnostiach jednotlivých členských štátov. Na tento účel predsa existujú mechanizmy a inštitúcie na úrovni EÚ. Ako som už vlastne povedal v mojom úvodnom vystúpení, dôležitou novou príležitosťou je boja, boj proti kriminalite na hraniciach. Pán Kokajber spomínal určité mechanizmy a som veľmi rád, že tu vystúpi aj kolega z Interpolu. Dôležité je, že spolupracujeme medzi Europolom a Frontexom. Dôležité bolo zadefinované to, čo je v kompetencii Frontexu a čo je v úlohe Europolu. Žiaľ, nemám možnosť prejsť si všetky otázky, ale ak považujete niečo za dôležité, veľmi rád vám poskytneme aj odpoveď písomne. Ďakujem pekne, pán Lajtinen. E, veľmi si vážime, že, že ste pochopili, ako mám málo času. Chcete sa ešte vyjadriť, pán Hunko? Možno by ste chceli reagovať na to, čo bolo povedané. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Úvodom som povedal, že e, budem reagovať na kritiku viacerých e, organizácií. Existuje expertíza z roku 2007, ktorá e, bola vypracovaná spolu s Amnesty International a Pro Azyl Výsledok je nasledovný. Európa sa e, snaží e, dištancovať od e, ilegálnych pristahovalcov. To znamená, nedodržuje ľudské práva členských štátov Európskej únie. Je pravdou, že Frontex nemôže prevádzať všetky operatívne opatrenia na vonkajších hraniciach, ale otázka, ktorú si kladú predovšetkým organizácie na ochranu ľudských práv, je, kam sa uberá eh, cezhraničný rezím Európskej únie. Ide aj o dôveryhodnosť Európskej únie, pretože otázky týkajúce sa ľudských práv pre Európsku úniu majú veľký význam. Preto kritik kritika tohoto e, vývoja je dôležitá. Ďakujem. A teraz nakoniec, aby sme uzavreli prvú časť, pán Busutil. Ďakujem, pán predseda. Veľmi rýchle, najskôr reakcia na e, vyhlásenie pána Hunkov, že Frontex kontroluje e, utečencov. Nie je to tak, ne, nevykonáva kontrolu nad utečencami a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme začali rozlišovať medzi pôsobnosťou nad vonkajšou hranicou a pôsobnosťou vo veciach, ktoré súvisia e, s azylovými záležitosťami. Chystá sa nová agentúra, nový úrad, ktorý má byť zriadený Európskou úniou, e, úrad e, pre azylovú podporu EÚ a bude to práve táto agentúra alebo úrad, ktorý bude zodpovedný v zmysle zákonov alebo legislatívy EÚ za utečencov. Bola to otázka, či máme dostatočné financovanie pre superagentúru alebo pre len takú pomocnú agentúru. To je podstatná otázka. Jeden z pozmeňovacích návrhov, ktorý je navrhovaný, sa týka presne toho, aby získal Frontex právomoc zakupovať alebo prenajímať vlastné vybavenie technologické. Ak to spravíme, tak je nevyhnutné, aby sme na novo nastavili rozpočet Frontexu úplne od znova. Po tretie, ľudské práva. Myslím si, že je pochopiteľné, že veľa ľudí má obavy, ktoré sa týkajú práve ľudských práv. Bol som vo Varšave minulý týždeň s delegáciou z Európskeho parlamentu a táto záležitosť e, bola úplne tou najväčšou prioritou v rámci nášho programu. Položili sme viacero otázok, ktoré sa týkali ľudských práv a hádajte čo, dostali sme odpovede na všetky, ale myslím si, že tá najdôležitejšia odpoveď, ktorá zaznela minulý týždeň vo Varšave, bola nasledovná. Frontex jednoznačne povedal, úplne jednoznačne, e, že má nulovú politiku pre oblasť ľudských práv. Ak jeden jediný pohraničný kontrolór alebo pohraničný policajt, ktorý sa zúčastňuje na operáciách spoločných, ak poruší ľudské práva, tak tým pádom sa prerušuje s ním spolupráca, teda medzi ním a Frontexom. Je jasné, že takáto agentúra, ktorá bola zriadená EU, musí dodržiavať e, ľudské práva ako minimálnu požiadavku a to samozrejme bude aj súčasťou mojej správy po štvrté, zriadenie novej agentúry na správu informácií v oblasti IT. Pán Soravia zo Španielska spomínalo, nesúhlasí so zriadením takejto novej agentúry. To je v poriadku, to je OK táto pripomienka. Budem musieť posunúť túto pripomienku na kolegu Koelu. Pán Soravia tvrdí, že táto funkcia by mala byť e, zaintegrovaná v rámci Frontexu, ak som to správne pochopil. Táto otázka teda novej agentúry e, pravdepodobne zaznie aj e, zajtra počas sekcie, ktorá bude sa zaoberať šengenským priestorom. Po piaté, veľmi sa mi pozdávalo vystúpenie pána Savarasa z Grécka, ktorý hovoril o tom, že potrebujeme nevyhnutné nástroje na to, aby sme zabezpečili fungovanie. A je naozaj e, príznačné, že takéto vyjadrenie pochádza od človeka, ktorý je z Grécka, ktoré náhodou je krajinou, ktoré čeli najväčším ťažkostiam, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. Čiže otázka, ktorú si musíme položiť, je veľmi jasná a jednoznačná. Poskytuje nám Frontex pridanú hodnotu na európskej úrovni? Moja odpoveď na túto otázku je, že Frontex nám môže poskytnúť pridanú hodnotu. Ja vravím môže a nie, že poskytuje, pretože myslím si, že by sa mal e, zlepšiť o svojej činnosti v porovnaní s tým, čo sa deje teraz Pán Jastera sa pýtal na otázku pôsobnosti. Máte úplnú pravdu, že zmluva e, zakotvuje, že otázka ochrany vonkajšej hranice je e, národnej, e, teda národnou suverenitou, ale, ale je dôležité si uvedomiť, že článok 2a nariadenia o Frontexe jasne hovorí, a teraz budem citovať, Frontex bude vykonávať aj úlohu pomoci členským štátom v, za okolnosti, ktoré si vyžadujú zvýšené operačné a technické zapojenie na vonkajších hraniciach. Čiže áno, každá krajina požíva suverenitu, ale ak istá krajina sa stretne s ťažkosťami, tak mali by sme sa všetci dať dohromady a pomôcť tejto dotknutej krajine. Čím sa dostávam k záveru solidarita, tak správne spomenuté kľúčové slovo od pána Diaza de Mera. Áno, mali by sme e, mať za cieľ solidaritu, solidaritu, ktorá bude fungovať. Či to nazveme dobrovoľná solidarita alebo povinná solidarita, to nie je tak dôležité. Čo je dôležité, je, aby to fungovalo. Doposiaľ to tak nebolo a mali by sme sa vynasnažiť, aby tomu tak bolo. Ďakujem, ďakujem pekne, pán Bozutel, ďakujem pán Hunko, ďakujem pán Lajtinen, ďakujem všetkým poslancom, ktorí vystúpili, všetkým. E, naozaj to bola veľmi plodná, zaujímavá diskusia a sme si pomerne istí, že druhý panel, ktorý čo chvíľa zahájime, e, bude nemenej zaujímavý. Takže poďakujeme prvým účastníkom panelu a bez toho, aby sme prerušovali, tak aby sme to dokázali ešte stihnúť, pretože zostala nám hodina. Chcem vás poprosiť, aby ste mali na pamäti, teda toto adresujem všetkým tým návštevníkom, ktorí sú tu z národných parlamentov členských štátov. Sme obmedzení aj do trvania, teda služieb tlmočníckých preto chcem vás apelovať, aby sme bez meškania prešli na druhý panel. Chcem chcem pozvať za tento stôl pána Roba Wainwrighta, rejiteľa Europolu, pána Augustina Diaza de Meru, ktorý je poslancom výboru LIBE, ktorý má na starosti správu o Europole a takisto lorda Petra Baunesa, ktorý je predsedom podvýboru pre otázky spravodlivosti a inštitúcií EÚ teda v rámci e, hornej snemovne, dolnej snemovne e, britského parlamentu. Thank you. Ďakujem. Ďakujem vám za spoluprácu všetkým, pretože tento druhý panel, ktorý je mimoriadne dôležitý, ktorý súvisí s Europolom, e, nám zaberie jednu hodinu. Chcem vás teda naozaj poprosiť, keby tie prvé príspevky sa vtesnali do toho času, teda aby to bolo na príspevok 10 minút, tak aby sme potom dokázali poskytnúť dvojminútový čas na vystúpenie pre všetkých, ktorí budú chcieť vystúpiť po tomto úvodnom kole prezentácií. Čiže odozdáme teraz slovo priamo pánovi Robovi Menvajcovi, riaditeľovi Europolu. Nech sa páči, máte slovo. Stený pán predseda, vážení europoslanci, predstaviteľ národných parlamentov, ďakujem, že ste ma pozvali na dnešnú schôdzu a že mám tú čest otvoriť túto dôležitú sekciu, ktorá sa týka Europolu. Samozrejme, cieľom našej dnešnej rozpravy, ako môžeme zlepšiť demokratické zodpovednosť alebo demokratickú zodpovednosť. A vo súvislosti s Europolom e, došlo k podstatným zmenám v tejto súvislosti za posledné roky, pričom sa chystajú aj ďalšie zmeny v nadchádzajúcich rokoch. A ja sa toho dotknem v mojom vystúpení. Samozrejme, chcel by som ale využiť túto príležitosť a predstaviť vám fungovanie a prácu Europolu, tak aby e, sme e, mali a nastavili správny kontext pre nadchádzajúcu diskusiu. Europol je teda agentúrou pre vymáhanie práva na úrovni EÚ a našou úlohou je jednoducho chrániť občanov EÚ, chrániť ľudské práva tým, že pomôžeme členským štátom pri boji e, s hrozbou organizovaného zločinu a terorizmu a my tvoríme našu organizáciu spôsobom, ktorý e, dokáže poskytovať efektívnu reakciu na tie najnebezpečnejšie zločinecké organizácie, teroristické organizácie, ktoré fungujú v rámci Európy. Robíme tak na základe výmeny e, spravodajských informácií medzi orgánmi na vymáhanie práva. Zamestnáme asi 650 expertov, kriminálnych analytikov a e, úradníkov pre vymáhanie práva, e, ktorí pochádzajú z podstatných policajných zložiek v rámci Európy a naše ústredie má v súčasnosti rozpočet na úrovni 85 miliónov eur agentúry pre vymáhanie práva po celej Európe e, sa spoliehajú na 27 operačných služieb a zložiek a takto koordinujú asi 14 tisíc operácií cezhraničného charakteru každoročne, ktoré sú zamerané proti najnebezpečnejším kriminálnym a teroristickým združeniam a zoskupeniam, ktoré fungujú v rámci EÚ. Takéto schopnosti na boj proti zločinu e, viedli k naboreniu narušeniu e, mnohých zločinských organizácií, k zatknutiu nebezpečných kriminálnikov a k získaniu alebo teda k zachráneniu e, mnohých obetí, či už obchodovania s deťmi alebo s ľuďmi a takisto k zadržaniu značného množstva peňazí a teda príjmov z trestnej činnosti. Jeden z príkladov, typický, typických príkladov, ktoré riešime v rámci tých 14 000 prípadov ročne, je nedávny prípad e, a týkalo sa to e, páchateľov v oblasti detskej pornografie na internete. Prostredníctvom našej analýzy sme dokázali identifikovať 220 páchateľov na poli detskej sexuality alebo teda detskej pornografie, ktorí boli potom e, zatýkaní teda po veľmi komplexnom vyšetrovaní. E, boli vykonané domové prehliadky simultáne v 19 krajinách, e, ktoré smerovali k ukončeniu tohto strašného zločinu, ktorý sa dial a šíril formou internetu. A to je typický prípad, ako unikátnym spôsobom Europol na európskej úrovni dokáže analyzovať komplexné kriminálne údaje a identifikovať komplexné takéto zoskupenia a dokáže používať e, takéto služby a platformy za účelom organizovania koordinovaných činností a dokáže potom aj na, teda v teréne zasiahnuť a tým pádom zabrániť e, páchaniu ďalších škôd na nevinných občanoch EÚ. V tomto kontexte nehnutne si všimnúť, že Europol nevy, nedisponuje nejakými vynúcovacími právomocami a preto je to výlučne na spolupráci s členskými štátmi a snažíme sa posilniť centrál, eh, teda právomoci centrálnej policajnej zložky. Fungujeme ako informačné stredisko, pokiaľ ide o výmenu informácií o kriminálnych zložkách a aktéroch a snažíme sa poskytovať aj efektívnu službu, tak povedať, z platformy informačnej, na základe ktorej potom umožňujeme jednotlivým policajným zložkám v členských štátoch zefektívniť prácu. Vymáhanie práva je, úzko, je špecificky národnou záležitosťou a teda spravodlivosť a vnútorné záležitosti sú veľmi citlivo vecou z pohľadu parlamentov a občanov, ale Europol a jeho úloha teda je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť občanov a ochrániť ich pred medzinárodným zločinom a terorizmom. Nevyhnutná je preto dôvera verejnosti smerom k našim službám a preto vítame akékoľvek e, mechanizmy, ktoré posilnia transparentnosť a demokratickú zodpovednosť. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy priniesol mnohé zmeny, pokiaľ ide o fungovanie EÚ samozrejme, a vydláždil cestu na novej spolupráci ehm, na poli vnútra spravodlivosti, hlavne pokiaľ ide o demokratické zodpovedanie sa a tu došlo k sérii dôležitých zlepšení. Avšak Europol má rozdielnú históriu v porovnaní s typickou Európskou agentúrou. Boli sme zriadení asi pred desiatimi rokmi na základe medzivládnej dohody, ktorá fungovala na poli e, spravodlivosti a vnútra. Bolo to súčasť e, vtedy tretieho pilieru e, v rámci vtedajšej zmluvy. To znamenalo, že parlamentné zapojenie do nášho fungovania bolo pomerne obmedzené národné parlamenty, Európsky parlament neboli priamo zapojené do správy a riadenia Europolu. Právo iniciatívy bolo zdieľané komisiou a členskými štátmi EÚ. A preto rada fungovala ako garant národných záujmov a e, zo širšieho hľadiska aj garantom práv občanov. Europol sa zodpovedal vlastne riadiacej rade Europolu a takisto rade ministrov Došlo k ratifikovaniu dohovoru o Europole a takisto k pozmeneniu vo forme troch protokolov, ktoré nasledovali. Samozrejme, Lisabonská zmluva posunie úlohu parlamentov tak na e, národnej úrovni, ako aj na európskej. A to veľmi vítame, ako som už povedal. Som presvedčený, že vstup e, Lisabonskej zmluvy do platnosti znamenalo výrazné zlepšenie pre EÚ a bola to vynikajúca príležitosť aj z nášho pohľadu, ako zvýšiť transparentnosť Europolu. Zmluva konkrétne stavia parlamenty a národné parlamenty do centra e, tohto procesu a v súčinnosti s Europolom tu dochádza k vytvoreniu novej demokratickej zodpovednosti. V rámci nového nastavenia Lisabonskej zmluve ešte stále sa zodpovedáme našej riadiacej e, rade, alebo teda správnej rade, ale takisto sa zodpovedáme aj e, rade a Európskom parlamentu. Akýkoľvek nový akt tejto oblasti spadá pod bežný legislatívny postup a takto je aj prijímaný. Preto Európsky parlament bude hneď od počiatku zapojený do tohto postupu a bude mať právo veta. Samozrejme, po druhé sú aj nové práva na informácie, ktoré sú poskytované parlamentu. Národné parlamenty musia obdržať rozdielne dokumenty a samozrejme Európske a národné parlamenty, Európske a národné parlamenty budú zapojené aj do vyhodnocovania politik na poli vnútra a spravodlivosti. A nakoniec, ako vieme, No, budúce nariadenie európske, eh, teda nariadenie o Europole, eh, vytvorí isté modality, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu eh, aktivít Europolu zo strany Európskeho parlamentu a zo strany národných parlamentov. Európsky parlament bude konzultovaný predovšetkým v otázkach opatrení, ktoré sa týkajú operačnej spolupráce. Okrem novej Lisabonskej zmluvy e, je tu aj nový právny základ, ktorý sa týka Europola, ktorý vstúpil do platnosti tento rok a ten pos, e, posilňuje mechanizmus demokratickej zodpovednosti. Uh, play a major role at the heart of the new internal security architecture. A týmto spôsobom zlepšujeme e, našu architektúru vnútornej bezpečnosti a takisto podporujeme efektívnejšiu spoluprácu s Frontexom a inými európskymi agentúrami na základe vlastne máme tu isté komplementárne role navzájom a ja sa naozaj teším na posilnenú spoluprácu, ktorá sa tu četá a ktorá už funguje aj s Frontexom a s inými európskymi agentúrami a teším sa teda aj do budúcna. V rámci nového právneho rámca dochádza k posilneniu kontrolnej funkcie Európskeho parlamentu, ktorá zabezpečuje, že Europol bude sa plne zodpovedať Európsky parlament je teraz rozpočtovým orgánom, ktorý dohľada na rozpočet Europolu spoločne s radou, čiže musí dať absolutórium, pokiaľ ide o implementáciu tohto rozpočtu. E, môže požiadať akékoľvek informácie, ktoré súvisia s takýmto procesom rozpočtu a jeho plnením a takisto musí získať výročnú správu, ktorá e, sa týka e, teda tej ročnej uzávierky. Toto sú všetko veľmi praktické opatrenia, ktoré priamo transformujú demokratickú zodpovednosť Europolu a ktoré sú naozaj vítané. Čo je podstatné z tohto pohľadu je otázka ochrany údajov. To je veľmi dôležité pre Európsky parlament a samozrejme aj pre samotných občanov. Uvedomujem si, že Europol eh, má eh, unikátne eh, možnosti v tejto oblasti, pokiaľ ide o zber a uchovávanie takýchto osobných údajov. Myslím si, že je to nevyhnutný predpoklad nášho boja proti organizovanému zločinu a terorizmu, ale Takisto konštatujem hrdo, e, že Europol tak robí e, v rámci e, najprísnejšieho nastavenia ochrany osobných údajov, za kým sa môžete stretnúť po celom svete. Je to rámec, ktorý bol veľmi obozretne a pozorne nastavovaný počas posledných rokov a myslím si, že stanovuje tú najlepšiu rovnováhu medzi otázkou bezpečnosti a slobody v rámci tej práce, ktorú my realizujeme. Úloha parlamentu nie je obmedzená len na rozpočtové záležitosti. Implementácia rozhodnutí rady takisto posilnila zodpovedanie sa Europolu smerom na parlament, pokiaľ ide o predkladanie tých výročných správ z úrovne správnej rady a parlament môže požiadať, e, aby sa priamo, teda, e, priamo predstúpil pred parlament riaditeľ Europolu a do 4 rokov má správna rada Europolu vypracovať e, nezávislú má dať vypracovať nezávislé e, posúdenie externé e, svojich aktivít, teda aktivít, ktoré vykonala. Keď sa pozrieme dopredu a pozrieme sa na výhľady nového nariadenia Europolu, e, rozhodnutie rady už stanovuje rámec pre implement, implementovanie lisabonských záležitostí, ale komisia navrhne na základe článku 88 zmluvy nový rámec pre fungovanie Europolu a to bude predstavovať novú príležitosť, ako zlepšiť naše zodpovedanie sa, našu zodpovednosť. Takisto to ale dá možnosť zlepšiť spôsob, ako dokáže Europol podporovať jednotlivé národné zložky policajné pri boji proti organizovanému zločinu a terorizme. Komisárka Malstromová navrhla cestovnú mapu pokiaľ ide o nariadenie o Europole. Týka sa to vyhodnotenia implementácie nášho nového právneho rámca. Táto fáza posúdenia alebo vyhodnocovania je veľmi dôležitá, pretože Europol už e, investoval veľa času a energie do prispôsobenia nového právneho rámca a myslím, že by sme mali e, veľmi e, pozorne sa zamyslieť nad týmto niečím a takýmto spôsobom to sa odraziť potom smerom k novému nariadeniu Europole. spolu s výborom LIBE spolu s predstaviteľmi národných parlamentov a spolu s Európskym parlamentom a takisto s predstaviteľmi Europolu sme sa už stretli a diskutovali sme o tom, ako nastaviť tie správne modality pre takéto posúdenie, vyhodnotenie, čo bude prvým dôležitým krokom v rámci cestovnej mapy smerom k novému nariadeniu Europolu. Je to veľmi dôležitý proces, pravdepodobne predstavuje poslednú výraznú reorganizáciu rámca, v ktorom funguje Europol na nadchádzajúce roky. Musíme stanoviť niečo, čo bude plniť svoj účel nielen z pohľadu demokratickej zodpovednosti alebo zodpovedania sa, ale aj z pohľadu schopností, e, ktoré sú nevyhnutné pre takýto ústredný orgán policajný na úrovni EÚ, tak aby dokázal čeliť tým mnohým e, hrozbám, ktoré plynú z moderného terorizmu a zločinu môžeme objasniť niektoré veci a je to nevyhnutné, hlavne pokiaľ ide o nadnárodný zločin, ktorý sa stáva stále komplexnejším a boj, proti ktorému bojovanie je oveľa ťažšie, hlavne pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, e, pranie špinavých peňazí a transfer e, financií teroristov. E, my, pán predseda, vítame príležitosť, ktorú núka nové nariadenie nastaviť lepším spôsobom tú zodpovednosť demokratickú a aj teraz s národnými parlamentami a s Európskym parlamentom do budúcnosti a e, vítame e, možnosť zlepšiť e, fungovanie Europolu a teda pokiaľ ide o boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. Ďakujem, pán Diaz de Mera. Možno, že by bolo dobre, pokiaľ by ste sa snažili dodržiavať čas 10 minút. Ďakujem, vítam riaditeľa Evropolu a kolegu Pitebeho nás e, z Hornej snemovne. Vítam kolegov z národných parlamentov, predovšetkým mojich krajanov, kolegov a kolegyne z Európskeho parlamentu. Dovolte mi, aby som tu hovoril otvorenie a pritom umiernenie. Potrebujeme spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami inštitúciami. Nechcem sa opakovať. Určite ste spozornili a kladete si otázku, čo chcem povedať. Ide predovšetkým o e, celú e, legislatívnu záležitosť, čo sa týka Europolu. Mohol by som sa pripojiť k tomu, čo povedal e, pán riaditeľ. Ovšem, pokiaľ ide o legislatívny vývoj Europolu, nebol ten priebeh taký e, šťastný. Vieme, že e, tie tri e, dodatočné protokoly sa zrealizovali podstatne pomalšie, ako sme predpokladali. Takisto k tomu bolo, bol potrebný súhlas jednotlivých členských štátov Rozhodnutie rady však medzičasom vstúpilo do platnosti. Právny rámec je práve toto, e, rozhodnutie, práve toto rozhodnutie rady. Európsky parlament schválil tento e, dokument, teda toto rozhodnutie rady. E, predložili sme 260 e, pozmeňujúcich návrhov, ale len veľmi málo z nich bolo prevzatých. Práve preto e, by som chcel vyjadriť akési zmierenie s týmto rozhodnutím rady. Rada kladla menší dôraz na názor e, Európskeho parlamentu, viac na národné parlamenty. Európsky parlament e, prijal toto uznesenie Rady k zriadeniu e, tejto inštitúcie Europolu. Odliadnúť od toho, čo som práve povedal, ostatné vylepšenia, ktoré boli predložené parlamentom, boli málo zohľadnené. Je to napríklad e, celý e, balík opatrení, ktorý obsahoval rozhodnutie rady. Pani Infeld takisto preskúmala všetky tieto informácie. Pani Albrecht, nemecká zástupkyňa, bola spravodajkyňou pre e, zoznam tretich krajín a organizácie, s ktorými e, chcel Europol uzatvárať e, dohody. Pán Kirkhope, vedúci delegácie konzervatívcov, ako aj ja som bol spravodajcom pre predpisy a vypracovanie rozličných eh, súborov dát. Čo sa teda stalo? Rada chcela podporiť tieto legislatívne iniciatívy a to pred nadobudnutím Lisabonskej zmluvy e, do platnosti, aby sme získali kompetencie v oblasti spolurozhodovania. V parlamente na to nezabúdame, ale nemá to pritom nič dočinenia z Europolu. Takže Europol neobmedzenie podporujeme. to nesmie mať žiaden negatívny vplyv ani na diskusiu. Vítame iniciatívu komisie pani Malstromovej, e, ktorá to, čo povedala, skutočne aj premietla do činov. To znamená, po jej slovách nasledovali skutočne činy a pán riaditeľ to už povedal. Momentálne spolupracujeme na základe vyhodnotení, ktoré viedli k novému, respektíve povedú k novému právnemu e, predpisu v zmysle štokholmského programu. Európsky parlament má posledné slovo v tejto záležitosti. Po 6 mesiacov po e, nadobudnutí E, rozhodnutia, po tom, čo rozhodnutie rady nadobudlo platnosť, sa musí uskutočniť e, preskúmanie, respektíve vypracovať správa o tom, ako sa premietlo toto e, nariadenie v praxi. Boli by sme veľmi radi, pokiaľ by táto nutná spolupráca Európs e, národných parlamentov bola zabezpečená, aby sme mohli uskutočniť toto vyhodnotenie a, neskôr, a potom sa venovať konečne legislatívnej práci. Už som povedal, že je potrebné, aby parlament aj napriek e, tomuto nešťastnému vývoju e, podporil túto spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami. Ja som to už povedal aj mimo tejto inštitúcie a opakujem to ešte raz. Ako to teda vyzerá s týmto novým nariadením? My všetci poznáme problematiku Europolu, avšak dve otázky musíme e, skutočne spoločne riešiť. Poprvé, to, čo nás priviedlo sem. Ide o parlamentnú kontrolu, ktorá je absolútne nedostatočná v zmysle toho, čo bolo stanovené v rade a po druhé potrebujeme lepšiu ochranu e, osobných e, údajov Na rade máme zmocnenca na ochranu osobných, pre ochranu osobných údajov, potom sú to národné orgány dozoru a potom e, spoločný e, dozorný úrad. V zmysle uznesenia rady by však e, tento dozor alebo kontrola by mala prebiehať nezávisle, ale nezávisle od koho alebo od akého orgánu. Musíme zabrániť tomu, aby vyvstala nasledovná otázka. Tieto otázky si jednoducho e, nemienim vytriať len tak z rukáva. Idú o, ide o otázky, ktoré sa týkajú kontrolnej funkcie Európskeho parlamentu a e, ktoré vlastne e, úplne ničia aj e, tú kontrolnú funkciu národných parlamentov. E, to, o čom tu hovorím, nemá nič dočinenia s e, dôvernosťou. Správna rada každý rok, a teraz citujem článok 37, e, pripraví e, program e, pre Europol, ktorý sa týka činnosti Europolu. Tento dokument bude predložený na schválenie Rade a Rada ho postúpi Európskemu parlamentu k informácii, kde teda existuje kontrola. Tu skrátka o kontrole nie je teda ani slovo. A potom je tu E, ďalšia formulácia, e, tri, článok 34.6, sný e, kontrolný orgán predloží v, pravidelnom, v pravidelných odstupoch správu, ktorá sa postupí Európskemu parlamentu. Správna rada môže formulovať poznámky, ktoré sa priložia k správe a potom teraz nasleduje formulácia. Rozhodne sa, či sa e, tento dokument zverejní a pokiaľ áno, kto stanoví podmienky pre toto zverejnenie, kde sa tu uskutočňuje kontrola Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Myslím si, pán riaditeľ, že moja politická skupina aj podporuje to, čo som tu povedal my v našom parlamente vás vo vašej činnosti podporujeme. pokiaľ ide o e, terorizmus, e, musíme proti nemu e, bojovať rovnako ako proti e, pedofílii a ostatným nežiaducim javom. Ale ako som už povedal, chcem však vystupovať umiernenie. Je jednoducho potrebné, aby rada Európsky parlament, ako aj národné parlamenty a ich názory zohľadnila. Ďakujem. A teraz nasleduje pán Lord Bounce z Veľkej Británie. Poprosím vás, aby ste sa všetci držali stanoveného času, lebo musíme skončiť 6.30, takže ak chcem mať e, diskusiu, musíme byť skutočne veľmi disciplinovaní, preto vám dávam maximálne 10 minút Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste pozvali sa na tú diskusiu aj členov národných parlamentov. Ďakujem pekne, že môžem aj ja vystúpiť na túto tému. Horná komora a náš podvýbor pre európske záležitosti e, sa veľmi zaujíma prácu Europolu, takto to bolo v minulosti. Po posledných 15 rokov sme vypracovali 7 správ, čo sa týka Spojeného kráľovstva sme boli zapojení do aktivít Europolu a skutočne ich podporujeme. Preto som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto diskusii. Tá posledná správa, ktorú sme vypracovali, pochádza z novembra 2008. To bolo potom, ako sa prijalo rozhodnutie o e, reorganizácii Europolu, ale bolo to ešte predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Aj vtedy sme vlastne už odporúčali, aby tam bola väčšia miera zodpovednosti, teda aby sa Europol viac odpovedal voči Európskemu parlamentu ako voči národným parlamentom. Preto veľmi vítame ten formálny právny základ pre toto zodpovedanie sa. To, čo nevítame, pán predseda, a vlastne vy ste to spomenali v rámci vášho úvodu, úvodu, kde ste prezentovali váš výbor. Spomínali ste, že rok po tom, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, ten legislatívny rámec ešte nedosahuje tú dimenziu, ako mal mať. Ja by som sa chcel sústrediť práve na oblasť parlamentnej kontroly a nie na fungovanie Europolu a ďalšie záležitosti sú tu určité legitimné otázky a my v Hornej komore parlamentu podporujeme úsilie Európskeho parlamentu a chceme, aby komisia sa pravidelne vyjadrovala. Samozrejme, nechceme nejaký ultra Lisbon, ale kladieme si otázku, ako je to v tom článku 88, kde sú tie rozličné formulácie, kde je formulovaná, formulovaný ten dohľad článok 88 o dohľadu nad Europolom a Eurojustom. Myslím si, že čo sa týka dohľadu nad týmito inštitúciami, mal, ten systém mal byť veľmi podobný. Pre nás je zložité pochopiť, prečo komisia by mal navrhnúť iné harmonogramy pre e, jednotlivé procesy parlamentnej kontroly pre tieto inštitúcie Vážený pán predseda, v júli komisia navrhla harmonogram, ktorý sa týka parlamentného dohľadu. Čo sa týka Europolu, tam má byť na jeseň oznámenia. V roku 2011 sa majú začať diskusie. 2012 tam má byť formulovaná dohoda. 2013 to znamená, že o 3 roky by sa mal začať ten dohľad. V prípade Eurojustu Komisia pri budúci rok s návrhom roku 2012 začne potom dohľad. Ja si myslím, že mali by sme vedieť skutočne, prečo by tam mal byť rozdielný postup a čo sa týka Europolu, prečo musíme čakať teda my parlamenty až do roku 2013. Kozak zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby komisia konzultovala s Európskym parlamentom a národným parlamentami, to skutočne podporujeme. Myslím si, že mal by to prebiehať v jednoduchšom rámci. To znamená, že bez na to, aký bude postup schválny, malo by to byť jednoduché. Napríklad náš podvýbor neprišiel tejto fáze s nejakými konkrétnymi návrhmi. My sme si povedali, že počkáme si na tie návrhy komisie, potom sa tým budeme zaoberať, samozrejme v rámci parlamentnej kontroly a možno vypracujeme správu. Ale ja si myslím, že, ja som toho názoru, že tie postupy mali byť jednoduché. Náš sesterský výbor v rámci dolnej komory sa tiež tomu vyjadril. Samozrejme, môže to byť riešené rozličnými spôsobmi, môže tam byť orgán, ktorý pozostáva 100 ľudí, ale podľa mňa je to nerealistické. Potom tá riediaca štruktúra, my sme sa vlastne tým zaoberali už v minulosti, je to pomerne komplexné, Riediaca rada má povinnosť vykonávať dohľad nad prácou riaditeľa a parlamentný dohľad nemôže znamenať nejaké, nejakú ďalšiu záťaž, to by sme nechceli a nechceme, aby sme boli zaťažení alebo aby sme boli súčasťou byrokracie. My nechceme, aby parlamentný dohľad znamenal kontrolovanie jednotlivých operácií, a ak už by sa s tým parlament zaoberal, tak by malo ísť o bezpečnostné aspekty. To znamená, že Európsky parlament, národné parlamenty by sa mali zaoberať tým, ako pracujú tieto inštitúcie, mali by sa zamýšľať nad tým, ako zlepšiť ich fungovanie, komentovať stratégiu a zabezpečiť to, aby za e, poskytnuté financie tá práca bola dobrá. Malo by to byť teda jednoduché, je dôležité, aby to začalo fungovať čo najrychlejšie. Tí z nás, ktorí pred Lisabons, ktorí boli za Lisabonskú zmluvu a ktorí, ktorí si mysleli, že to je dobré a videli tam poslanie Európskeho parlamentu, a národných parlamentov, skutočne môžu byť sklamaní, keď si pozrite tento harmonogram, ktorý bol navrhnutý pre Europol. To znamená, že je nutné to opraviť a pevne verím, že tak ja, ako aj ostatní kolegovia v národných parlamentoch budú ďalej spolupracovať. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, že ste nám pomohli a v rámci toho, že ste držali čas, mám tu šiestich rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť. Aha, už aj siedmi. Mhm. Dobre. Ak budeme disciplinovaní, áno, áno, aj vy, pani Matej, ak budeme disciplinovaní a dodržíme maximálne dve minúty, môžeme to zvládnuť. Takže potom budeme mať aj odpovede od našich panelistov na záver zasadania. Najprv má slovo pán Serči, ktorý je členom Senátu Českej republiky. Ďakujem pekne, pán predseda. Nielen za slovo, ale aj za pozvanie. Diskusia na tému e, justície, slobody a vnútra je témou, kde sa nemôžeme z odpovednosti zbaviť nielen v, Európskej, e, v Európskom parlamente, ale aj v národných parlamentoch. Ide o veľmi citlivú oblasť, ktorá e, bola podporená e, komunitárnou zmluvou. Kontrola Europolu je práve to, čím sa my v národných parlamentoch dlhodobo a účinne zaoberáme. Pre našich občanov je to veľmi citlivá záležitosť. Keď sa pozriete do tých zadných radov, koľko členov národných eh, komor parlamentov sa zúčastní eh, tohoto zasadnutia, musíte byť veľmi potešení. Šlo teda o stretnutie Európskeho výboru v novembri 2008 a v máji minulého roku v Prahe. Táto diskusia jasne ukázala, že praktické aplikácie kontrolnej právomoci sa nachádza ešte len na začiatku. Čas však pokročil a my musíme zahájiť túto podstatnú diskusiu nielen na úrovni jednotlivých národných parlamentov v rámci e, medziparlamentných platformiem, ale aj pri e, spoločných stretnutiach, ako je to dnešné. Komisia by mala v najbližších mesiacoch vydať e, oznámenie, kde by sa zaoberala demokratickou kontrolou Europolu. Dovolte mi, aby som predložil, aké sú predstavy Českého senátu. Sme toho názoru, že kontrola alebo hodnotenie činností by sa malo odvíjať od výročných správ, ktoré by parlamentom mali byť e, sprístupnené v prvej polovici roka. Národné parlamenty a Európsky parlament by mali mať možnosť e, tieto dokumenty prejednať na základe svojich právnych e, zvyklostí a zároveň by mala byť daná možnosť klásť otázky obidvoch orgánom, aby získali parlamenty dostatok informácií. Senát takto komunikuje už niekoľko rokov Najvhodnejšou platformou pre spoločnú diskusiu je e, konferencia COSAC. Na e, stretnutí by e, zástupci mali mať možnosť prezentovať svoje názory. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz prosím obidvoch riaditeľov, aby predložili svoje otázky. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi milé od vás, že mi e, dávate čas k dispozícii. Európska únia sa musí postaviť tomuto problému. Mnohí ľudia prišli sem z rozličných vzdialeností, aby diskutovali o rozličných veciach. Europol je veľmi dôležitá inštitúcia, Myslím si, že musíme prehlbiť predovšetkým aspekt, ktorý tu spomenul kolega Diaz de Mera. Povedal, že je potrebné predovšetkým zohľadniť a preskúmať právne predpisy z roku 2009. Je dôležité, ako sa s týmito údajmi nakladá, ale čo sa týka demokratickej kontroly, e, to je veľmi dôležité. Ide o policajný orgán. Takže parlamentná kontrola, ktorá sa e, tu prenáša buď na Národný parlament alebo Európsky parlament, nie je priateľná. Potrebujeme jednoducho odborné grémiu, aké, niečo ako je e, vyšetrovací sudca. To by myslím si ako záruka dostatočne stačilo Ide teda o e, spravovanie mimoriadne citlivých údajov. A tieto údaje musí teda e, kontrolovať e, orgán, kde máme záruku korektnosti. Nie je možné, aby národný alebo medzinárodný kontrolný úrad, ktorý je politickým orgánom, prevzalo túto úlohu. Europol musí veľmi úzko spolupracovať s Eurojustom, s justičnými orgánmi jednotlivých eh, členských krajín. Len potom budeme mať možnosť včas reagovať a je možné potom eh, postúpiť ďalej skúsenosť každej jednej členskej krajiny. To znamená, pokiaľ nás pozvete ako členov jednotlivých národných parlamentov, tak musíme prispieť tiež našim dielom. To znamená, musíme mať k tomu dispozícii aj potrebný čas. Zo pár sekúnd k tomu jednoducho nevystačuje. Ako to vyzerá napríklad e, s bankou údajov Europolu, ako vyzerá štruktúra e, tejto databanky, e, zodpovedá databanke E, ktorá e, orgánu alebo úradu, ktorý bojuje e, proti mafii, alebo to vyzerá ináč? Ako to vyzerá tiež s bojom proti organizovanému zločinu? Som členkou tohoto výboru a výboru pre ľudské práva. Rešpektujem to, pokiaľ si kolegovia myslia, že tieto údaje sú užitočné, ale my nezdielame tento názor. Občania majú právo na slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. Veľmi často mi kladú otázku, čo robí Európska únia pre našu ochranu. Je našou povinnosťou podporovať E, tieto orgány. A to nie len v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej. My musíme jednoducho kontrolovať túto agentúru, pretože len takýmto spôsobom môžeme napredovať v oblasti e, vnútornej bezpečnosti, tak ako je to e, zakotvené v štokholmskom programe. Pokiaľ hovoríme o spravodajských službách alebo o spolupráci s tretími krajinami, to e, všetko je prakticky e, v prospech občanov, ktorí nám, nás volili. Občania sa ma veľmi často pýtajú, ak, ak, do akej miery je dôveryhodný Europol aj v boji proti terorizmu, predovšetkým čo sa týka teroristických útokov v Európe. Pán konstantínos Savaras z gréckého parlamentu. Neviem, či som sa vyjadril tak, že sa e, tomu nedalo porozumieť. Chcel by som poukázať na to, že v tejto sále a tiež v národných parlamentoch sme v službách reprezentatívnej demokracie. Ide predovšetkým o dodržiavanie ľudských práv. To je to najdôležitejšie a to je súčasť našej nášho ideologickému systému, systé, ideologického systému hodnôt. Zároveň je to veľmi dôležitý prvok e, právnych e, poriadkov všetkých členských štátov Európskej únie. Preto nechápem, prečo niektorí kolegovia a kolegyne sa teraz prezentujú ako e, jediní obhajcovia ľudských práv. Dôležité je predsa to, aby sme E, boli sami schopní konať a to účinne konať, pokiaľ ide o to, aby ochrana ľudských práv bola reakciou na pokusy, ktoré e, robíme v súvislosti so zlepšením sveta, bezpečného sveta. Niektoré veci, ktoré tu boli povedané, nevedú práve k tomu, aby sme e, dosiahli demokratický dialog. Takže vyvstáva otázka, čo sa stalo do dnešného dňa, pokiaľ hovoríme o ochrane týchto práv a o boji proti organizovanému zločinu. To je predsa tá kriminalita, ktorá sa najviac rozvinula predovšetkým e, po tom, čo sa národné hranice v Európskej únii odstránili. Tým došlo k zosilnenej aktivite e, týchto e, kriminálnych ban, pretože mohli rozšíriť svoju pôsobnosť na celú Európsku úniu. Takže ako vyzerá spolupráca medzi členskými štátmi a Europolom? a ostatnými organizáciami, napríklad e, organizáciou na boj proti e, hospodárskym e, podvodom a zločinom. Ide napríklad okrem iného aj o odkrytie pravdy, pokiaľ ide o ilegálne aktivity firmy Siemens. V Grécku táto firma podplatila mnohých politikov, aby E, získala určité zákazky, čo spôsobilo samozrejme značné finančné škody a takisto sa tým zároveň porušili ľudské práva, pretože občan má predsa právo žiadať od ostatných e, občanov v krajine určený e, postup Pani Renáta Weber, ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela poďakovať všetkým e, účastníkom panelu za ich prezentácie a tí kolegovia, ktorí z národných parlamentov nie sú tak oboznámení s tým, ako veci fungovali v Európskej únii. Chcela by som povedať, e, že keď išlo Európskej agentúry Europol, Eurojust, konkrétne zatiaľ, čo členovia Európskeho parlamentu boli za poskytnutia e, viaci, väčšieho množstva právomocí na tieto agentúry, vrátane Europolu, rada bola e, oveľa zdráhavejšia. Kladla veľa väčší odpor. E, príklad, ktorý nám dal kolega z Demera, je naozaj dobrým podľa mňa. A teraz moja otázka na, tak na rediteľa Europolu, ako aj na nášho spravodajcu pána Demeru je, kde sa nachádzame v tejto chvíli pokiaľ ide o dôveru rady. A keď hovorím o rade, tak mám na mysli členské štáty, členov Rady Európskej únie, pokiaľ ide o Európol, kde sa teda nachádzame. Prečo je tu takáto zdráhavosť? Je to z toho dôvodu, že členské štáty sa nechcú vzdať e, z tej kontroly, ktorú vykonávajú tým členým spôsobom nad e, vyšetrovaniami, alebo jednoducho nedôverujú faktu, že v európskych agentúrach, samozrejme tí, ktorí sú v ich vedení, sú vlastne členmi policajných zložiek tých iných členských štátov v porovnaní s iných ich členskými štátmi a v takomto kontexte im možno zvýšená spolupráca pomohla prekonať takýto nedostatok dôvery. Kladiem túto otázku aj preto, že som eh, bola v Kolumbii pred niekoľkými dňami a v Kolumbii všetci, a to nie len e, predstaviteľa vlády, ale aj predstaviteľa nejakých think tankov, e, boli prekvapení, že teda boli spokojní, že Europol e, sa dohodol spolu s policajnými zložkami v Kolumbii na tej spolupráci vo vyšetrovaní. Europol to určite spravil s patričným zvážením, pretože nikto by neriskoval životy svojich pracovníkov nejakým spôsobom zbytočným alebo nejak hazardoval s nimi. Chcem vedieť, aký je teraz postoj členských štátov. Ďakujem pekne, pán Galažesky, poslanec Polského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na začiatok by som sa eh, chcel stotožniť s názorom Lorda Bonesa, že nie je vôbec dôvod na to, aby postup, ktorý sa vzťahuje na Eurojust a Europol, pokiaľ ide o implementáciu zmluvy Lisabonskej, aby bol teda rozdielny, aby, aby tam teda panoval nejaký rozdiel v týchto dvoch postupoch a aby tam boli nejaké iné časové harmonogramy. Hlavne keď sme do úvahy, že riaditeľ Europolu povedal, že Európa je pripravená prispôsobiť patričným spôsobom tie svoje operácie. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo zaznelo na predchádzajúcej sekcii Niektorí predrečníci sa vyjadrili, že zber osobných údajov by mal byť súčasťou aktivít Frontexu. Ja som proti takejto myšlienke, pretože zbieranie a uchovávanie osobných údajov je veľmi citlivá záležitosť. Frontex môže používať takéto údaje, ale nemal by ich nejakým spôsobom zbierať alebo ich uchovávať z vlastnej vôle. Mám ale otázku smerom na riaditeľa Europolu. Chcem sa spýtať na spoluprácu medzi Europolom a Frontexom, hlavne pokiaľ ide o cezhraničné prípady, cezhraničný zločin, ako napríklad obchodovanie a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán Mulder, výber Libe. A ja chcem poďakovať tým, ktorí vystúpili. Mám stručnú otázku. V Lisabonskej zmluve sa hovorí aj o európskom verejnom prokurátorovi. Povedzme, že by takáto osoba bola menovaná. Aký rozdiel by to znamenalo z pohľadu fungovania a práce Europolu. Ďakujem. Madame Matie, nakoniec, výbor Libe. Ďakujem, pán predseda. Chcel by, chcela by som sa obrátiť na riaditeľa Europolu. Zaujímalo by ma dozvedieť sa niečo o agentúre CEPOL. Viete, že výbor pre eh, rozpočet odmietol eh, tento pre rok 2009. Viem, čo o tom budeme hlasovať. V každom prípade viem, že to bolo jednohlasne zamietnuté minulý e, týždeň. Zaujímalo by ma teda, či by nám pán riaditeľ Europolu mohol povedať niečo o tom, e, čo si myslí o vzdelávaní policajných úradníkov a tiež čo si myslí o tom, že táto e, výuka alebo vzdelávanie bolo rozdelená, bola rozdelená na dve časti. Týka sa to predovšetkým bývalého riaditeľa. Nový riaditeľ tým nie je dotknutý. Takisto sídlo Europolu je istým problémom, čo sa týka personálu CEPOL má iba 23 členov a e, príprava policajných úradníkov nie je dostatočne účinná. Myslím si, že bolo logické, e, pokiaľ by sa táto príprava, respektíve e, výuka spojila Samozrejme, že by potom museli byť navýšené finančné prostriedky. Zaujímalo by ma, čo si o tom myslíte. Teraz dávam slovo späť eh, členom nášho panelu, aby pripomienkovali, respektíve zareagovali, ale najskôr by som chcel eh, už vopred poďakovať tlmočníkom a poprosiť ich o to, aby nám venovali niekoľko dodatočných minút, tak aby sme to dokázali tam vtesniť, keď si uvedomíme aj tie časové obmedzenia, ktoré máme a takisto aj tie obavy, ktoré boli vyjadrené. Takže už vopred ďakujem tlmočníkom za to, že nám venujú pár dodatočných minút. Najskôr dávam pánovi Wembrajtovi slovo, riaditeľovi Europolovi. Ďakujem pekne Europolu. Pokúsim sa čo najviac veci zodpovedať. Niektoré pripomienky sa týkali kredibility a dôvery. Pani Mercedes, pani Senina eh, Megiero takisto to povedala je pravda, že už po 15 rokoch pozorného vývoja musí Europol bojovať o svoje miesto, tak aby získal dôveru a teda dôveru policajných agentúr po celej Európe. Samozrejme sa to zlepšilo výrazne a stále dochádza k zlepšeniam. Súčasná operačná miera 50 e, tisíc prípadov ročne je e, výrazne väčšia v porovnaní s prechádzajúcimi obdobiami, ale ešte stále máme veľa pred sebou, hlavne na poli terorizmu, kde je e, istá, istá zdráhanie, sa, istá zdráhavosť, pokiaľ ide o národné policajné zložky, plne využiť právomoci a schopnosti Europolu, ktoré sú v tejto oblasti. Prečo je to tak? Je to samozrejme veľmi citlivá, citlivé pole, hlavne pokiaľ ide o terorizmus. Tu máme dočinenia s veľmi citlivými zdrojmi spravodajských informácií, informácií takisto Máme dočinenia s spoločenstvom a komunitou, ktoré veľmi úspešne fungovalo počas minulých rokov a nie je tým pádom zvyknuté využívať a opierať sa na inštitúcie ako Europol. Preto je to istá kultúrna bariéra, ktorú musíme prekonávať. A je to preto veľmi dôležité pre nás, aby sme e, názorne ukázali tú pridanú hodnotu, ktorú môže Europol priniesť ten obraz o zločine a terorizme sa naozaj mení, stáva sa globálnejším, e, stáva sa európskejším z pohľadu toho, ako vplýva na, náš, na nás, občanov. Čiže argument získava na presvedčivosti, že je treba nevyhnutné opierať sa európske inštitúcie, ako je aj Europol. A my veľmi usilovne pracujeme v rámci našej organizácii na to, aby sme získali dôveru kolegov, ktorí sú v tých predných liniách, aby sme dokázali priniesť e, pridanú hodnotu. Pán Meretaty sa spýtal na tú pridanú hodnotu Europolu tá je unikátna z pohľadu Európy. A pokiaľ ide o teda informačné záležitosti, iba tam disponujeme takými informáciami, ktoré sú komplexné, ktoré sa týkajú teroristov a organiz- e, zločineckých organizácií. Máme najmodernejší software, máme IT veľmi e, rozvinuté a takisto teda z tohto pohľadu dokážeme e, poskytnúť tie unikátne informácie, ktoré slúžia na boj proti zločinu a terorizmu. A vždy, keď sa nám podarí zaznamenať taký úspech, ako som napríklad e, už spomínal, tak o to viac získame dôveru tých, ktorí s nami majú spolupracovať. Národné parlamenty, ale takisto Európsky parlament môžu podporiť túto našu tézu, pretože týmto tlačíme aj národných legislatívcov a na národné orgány. A pripomíname im tú náliehavú a palčivú úlohu bojovať proti takejto veľmi nepríjemnej, nebezpečnej línii, ktorá sa objavuje medzinárodnom zločine a terorizme. Pokiaľ ide o niektoré veľmi konkrétne otázky, náš vzťah s Frontexom už veľmi silný, myslím, že pán Leitinen to popísal. Predovšetkým schopnosť Europolu využívať centrálne informačné schopnosti za účelom poskytnutia analýz, ktoré dokážu e, vplývať správnym spôsobom na rozhodnutie o využívaní zdrojov Frontexu v niektorých špecifických oblastiach eh, externej hranice alebo teda vonkajšej hranice dochádza naozaj veľmi úzkej súčinnosti Frontexu a Europolu. Pán Mulder, Mulder sa pýtal na Európskeho verejného prokurátora. Tu už v súčasnosti máme veľmi produktívnu spoluprácu s Eurojustom. Už v súčasnosti spolupracujeme v rámci väčšiny našich vyšetrovaní kde e, naša koordinačná práca operačná je veľmi dobre doplňaná schopnosťou Eurojustu e, zabezpečiť justičnú stránku celého postupu. E, nechcem povedať, že z nášho pohľadu voláme po okamžitom zriadení Európskeho verejného prokuratúra, ale to nie je na mne toto rozhodnutie. Ak príde na takúto diskusiu, tak musím hovoriť o tom, ako je možné doplniť takúto úlohu verejného prokuratúra aj z policajného pohľadu. Čiže treba si položiť otázku, ako komplementárne by to bolo z pohľadu súčasných právomocí Europolu. A nakoniec, pokiaľ ide o CEPOL, súhlasím s tým, že sú tu významné tlaky, ktoré vplývajú na CEPOL a neschopnosť parlamentu dať absolutórium rozpočtu pre CEPOL je symptomatickým v rámci tohto procesu. Je to veľmi malá agentúra, je tam menej ako 30 eh, na plný úvezok ľudí a podobne ako moja agentúra napriek tomu teda má, eh, je tam nevyhnutnosť eh, udať absolutórium a odobriť veci, ktoré sa týkajú zamestnancov a rozpočtu. Je plne veľmi ťažkú úlohu pri takomto obmedzenom počte ľudí a malom rozpočte. My sa snažíme čo najviac e, využiť tie synergie, ktoré, plynu, ktoré sú medzi Europolom a CEPOLom. E, je tu nový program školení, e, súhlasili s pánom Vamprim na tomto. Napríklad CEPOL bude hostiteľom pardon, Europol bude hostiteľom významnej konferencie, kde bude aj CEPOL a ja sa teraz snažím čo najviac E, získať z tých synergií, ktoré existujú medzi týmito dvoma agentúrami. Moja posledná pripomienka je pravdepodobne tá najdôležitejšia v súvislosti s tým, čo hovoril pán Zavara e, ohľadom ľudských práv. Myslím si, že nie je tu nejaká voľba, ktorú by mali agentúry ako Europol, pokiaľ ide o ľudské práva a e, slobodu alebo ľudské práva a bezpečnosť. To sú princípy, ktoré sa vzájomne doplňajú a posilňujú v rámci demokratickej spoločnosti. Ja vnímam moju agentúru ako agentúru pre ľudské práva, ktorá sa snaží chrániť tie najzákladnejšie ľudské práva pre všetkých, teda právo na život a bezpečnosť pre občanov. Ja vnímam teda prácu, ktorú my vykonávame a ktoré sa my zavezujeme ako principiálne e, dôležitú z pohľadu zabezpečenia ľudských práv a základných práv pre našich občanov a ten zodpovedný spôsob, akým k tomu pristupujeme, by mal byť modelom a vzorom pre ostatné agentúry tohto typu po celom svete. Ďakujem, pán Diaz Amera. Yo también eh, valoro y agradezco mucho. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem taktiež tlmočníkom za to, že sú ochotní pracovať dlhšie, než pôvodne stanovené hovorilo, talianský kolega hovoril o tom, že musí dôjsť k prehlbeniu parlamentárnej kontroly zlepšením nariadenia rady. K tomu, čo povedal Konstantinos, chcem povedať následovné. Ľudské práva sú veľmi dôležité. E, preto máme chartu e, ľudských práv v Európskej únii. Čo sa týka e, dôveryhodnosti, ide tu predovšetkým o výmenu údajov medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únii. Tieto údaje sa spracovajú a postupujú ďalej. Ale niečo tu chýba. Chýba tu špecializácia a chýba tu profesionalita to je práve ten kľúč e, k získaniu dôvery členských štátov, príslušných orgánov v členských štátoch. Dôvera Európskeho parlamentu a dôvera e, národných parlamentov je veľmi dôležitá na to, aby Europol získal lepšiu legitimitu. Je potrebné, aby sme Europol podporili, vyjadrili mu svoju dôveru a takto vlastne šli dobrým príkladom. Zabudol som ešte na jednu vec, e, čo sa týka európskeho prokurátora. Dúfam, že ten bude mať zatiaľ neistú budúcnosť. To je odpoveď e, kolegovi, ktorý spomenul túto otázku. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Začnem parlamentnou kontrolou. Spomínali sa tu mnohé dôležité body a síce, ak sa zameráme na všetky body, ktoré sa týkajú zodpovedaniu sa v Národným parlamentu, Európskom parlamentu, dostaneme sa podstatne ďalej, ako to bolo doteraz. Samozrejme, sú tam určité problémy a my sme, ako som spomínal, podporovali Europol a pevne verím, že naša vzájomná dôvera bude rásť. Samozrejme, všetci zástupcovia Europolu by mali mať určitú podporu, ktorá je nevyhnutná. Musíme mať bezpečnostné previerky. To je veľmi dôležité. My sa musíme zabrať aj tým, ako Európsky parlament a národné parlamenty budú vykonávať túto činnosť a ako budú kontrolovať to, či za tie príspevky, ktoré dostávajú agentúry, odvádzajú dobrú prácu. A toto je veľmi dôležitá téma. Ak chceme dosiahnuť e, pokrok tejto oblasti, musíme oddeliť iných oblastí. Ďakujem pekne. Dostali sme sa na záver našej schôdze. Boli to veľmi zaujímavé 3,5 hodiny. Zajtra sa uvidíme ráno o 9. A už sa teším na druhú časť nášho zasadania a dovolte, aby som túto prvú pracovnú časť ukončil tým, že sa poďakujem našim Tlmočníkom chcem vám pripomenúť, že sme vás, pre vás pripravili koktejl, sú tam pozvaní členovia Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov, je to na druhom poschodí, teda o poschodí nižšie. A začína sa podujete teraz. Ďakujem pekne.